národňáky, typy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 Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali vaše miesta. Opätovne vás prosím, aby ste zaujali vaše miesta. like e, at every one university. <laughs> yeah. Please take your seats. Takže prosím, kolegyne, kolegovia, posaďte sa všetci. A Začína naša konferencia. Máme tlmočenie do všetkých oficiálnych jazykov Európskej únie, takže nájdete si váš kanál. Er Som veľmi rada, že dnes môžeme privítať medzi nami predsedu Európskeho parlamentu, pána Jeržiho Buzeka, ktorý otvorí túto konferenciu svojim príhovorom. Srdečne vás vítam, vážený pán predseda, a dám vám slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vzájomne sa učíme už naše jazyky, pretože ja som vám porozumel bez tlmočenia. No to bolo po švedsky. Takže vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, vážená pani ministerka, drahé kolegyne, kolegovia, poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu a kolegovia z parlamentov všetkých členských krajín EÚ. Dámy a páni, dnes slávime Medzinárodný deň žien. Nož a pre túto oslavu sme si zvolili najvhodnejšiu tému, a totiž násilie páchrend na ženách. Je to najtemnejšia a najtragickejšia súčasť našej európskej reality. A musíme začať konať, nie len diskutovať. Ja som sa zúčastnil práve diskusí MP, respektíve parlamentov zhromaždenia Európskej únie a stredomorských krajín. No a toto zhromaždenie na svojom plenárnom zasadnutí v Amáne prijalo množstvo dôležitých vecí. A jedinečná vec, ktorú zohrávajú ženy, príjmanie opatrení na ochranu žien proti, pred násilím, rešpektovanie dôstojnosti žien, účasť na politickom, sociálnom a hospodárskom živote a tak ďalej a tak ďalej. No a my sme sa nezamýšľali len nad južnou a západnou časťou stredomorského pobrežia, ale musíme sa zamýšľať aj nad situáciou v našich krajinách. No a preto je toto stretnutie také dôležité. Ďakujem pekne všetkým organizátorom v mene Európskeho parlamentu, nášho výboru pre práva žien, no a tiež zástupcom všetkých európskych parlamentov členských štátov. Veľmi dôležitá iniciatíva, rovnako sociálna politika, zdravie a rada pre ochranu spotrebiteľa. To sú naše dôležité kontakty s projektom spoločne proti násiliu páchanému na ženách OSN. No, rovnako ďakujem Fondu OSN pre rozvoj ženy. Ďakujem všetkým. No a tak ako povedala pani predsedníčka, máme tlmočenie do všetkých jazykov a preto teraz eh, budem pokračovať po polsky, v mojom rodnom jazyku. Ďakujem veľmi pekne. Každá štvrtá žena, každá štvrtá dospelá žena v Európe sa aspoň raz v živote stala obeťou násilia a každá desiatá sexuálneho násilia. 15% žien v Európe sa každodenne stretáva s násilím. Násilie páchané na ženách je zločin proti samotným ženám, ale aj proti základným pravidlám humanity a ľudskosti. V Európskom parlamente je výbor pre ženské práva a zrovnoprávnenie. No a tento výbor poukazuje na problémy viac ako polovice občanov EÚ. No a oni, tento výbor, vytvoril uznesenie o násilí páchanom na ženách, ktoré bolo prijaté v novembri minulého roka. Násilie proti ženám nie je novinkou, ale novinkou je, že o tom hovoríme, že sa snažíme prekonať obavy a strachy a pocit bezmocnosti. No a minimálne naše kroky dokážu pomôcť tak, aby pocit bezmocnosti a hamba a ktorou trpia ženy postihnuté násilím, neboli silnejšie ako čo je najdôležitejšie, a to tiež opatrenia. Pretože často je veľkým problémom, že násilníci sú veľmi často najbližší e, rodiny príslušníci. No a chcel by som poďakovať Európskej komisii a pánovi Barovi za angažovanosť komisie v boji proti násilí násiliu páchanom na ženách. No a rovnako by som chcel poďakovať španielskému predsedníctvu, ktoré si tento bod stanovilo za jeden z cieľov. Ja som sa zúčastnil zasadnutí francúzského parlamentu, hovoril som so zástupcami španielskej vlády a veľmi sme sa venovali tento téme. V Európskom parlamente by sme chceli monitorovať a sledovať kroky Európskej rady a Európskej komisie a chcel by som poďakovať eh, pani Reding a Al Margro za to, že dnes prišli dámy a páni. Je veľmi dobré venovať pozornosť tomuto faktu. Európou eh, sa nezaoberá otázkami násilia páchaného na ženách. Nezhromažujú sa štatistické údaje a prevencia Ehm, ne, prakticky neexistuje nás. Toto som sa dozvedel prednedávnom, keď som hľadal informácie o tejto otázke. No už hovoríme o tých najvážnejších problémoch, ale nesmieme zabúdať na to, že ženy v práci nemajú tiež rovnaké podmienky ako muži. Je pre nich oveľa náročnejšie na pracovnom trhu a práve teraz, eh, keď je taká veľká a vysoká nezamestnanosť, nájsť si prácu. Ehm, matky po materskej dovolenke mali mať možnosť opätovne sa zapojiť do pracovného života. A obnova po kríze nemôže ísť na úkor žien a tie, ktoré chcú zostať doma so svojimi deťmi, tie by tak mali urobiť. Napríklad um, finančný systém a daňový systém by mal byť prispôsobený um, Napríklad um, jedným z krokov by, z krokov by mohlo byť, čím viac detí je v rodine, tým niž, nižšie danie treba platiť ale najdôležitejšou vecou je bojovať proti násiliu na ženách. Násilie je dnes každodennou súčasťou nášho života a preto je pre nás toto zasadnutie také dôležité, pretože prípady žien sú veľmi dramatické a ilustrujú situáciu všetkých obetí domáceho násilia. Dovolte mi vyjadriť sústrasť a lútosť nad všetkými takýmito prípadmi. Ja osobne som angažovaný v tejto kampani. My to môžeme zastaviť. Násilie na ženách je porušovanie základných ľudských práv a spoločnosť, ktorá umožňuje existenciu takéhoto násilia, je brutálnou e, spoločnosťou a nie je to spoločnosť, ktorej by ani jeden z nás chcel žiť. Ďakujem pekne. Er- Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že ako predsedníčka Výboru pre ženské práva a rovnosť pohlaví sa môžem poďakovať predsedovi nášho parlamentu, pánovi Buzekovi, za skutočne inšpirujúci príhovor, ako aj za jeho angažovanú prácu, ktorú vykonáva ako predseda parlamentu on preukázal to, že berie otázky rovnosti pohľadu veľmi vážne a toto, je dôkaz, toto dokazuje, že spoločne môžeme skutočne dosiahnuť dobré výsledky. Ešte raz ďakujem pekne, vážený pán predseda Ježi Buzek. Je mi veľkou cťou, že môžem medzi nami privítať zástupcov národných parlamentov a že sú tu aj členovia Európskeho parlamentu a samozrejme vítam všetkých účastníkov, ktorí sa dnes prišli. Ďalej by som sa chcela poďakovať a zároveň privítať občanov štátov Európskej únie, ako aj neštátov. Sú to ľudia, ktorí sa zúčastnili kampane ktorá prebie, prebiehala pred e, týmto seminárom. Bola to kampaň s názvom We Can Stop It. Srečne vítam nasledovných. Natalie Wood, and Saina Maria Mukeba och också Paul Gillom. Ni är er varmt välkomna och tack. Srdečne vás vítam a ďakujem pekne, že ste sa zúčastnili mm, tejto kampane, ktorá ktorá bola prípravou na dnešnú konferenciu. Už niekoľko rokov je tradíciou v Európskom parlamente, že v súvislosti s Medzinárodným dňom žien si vymieňame vzájomne naše skúsenosti a máme tu viaceré témy, viaceré návrhy, ktoré sa týkajú toho, ako môžeme lepšie prezentovať naše stanoviska. Žiaľ, pani predsedničke vypadol mikrofón. Tá téma, ktorú sme si vybrali tento rok, násilie na ženách, toto je skutočne veľmi veľký problém, ktorý má rôzne formy, ale čo všetky tieto formy spája je to, že to násilie je rodovo motivované. Vybrali sme si túto tému v spolupráci s španielským predsedníctvom a sme veľmi radi, že španielské predsedníctvo považuje prácu v tejto oblasti za prioritu. Chceli by sme Chceli by sme preukázať, že je dôležité a nevyhnutné zastaviť toto násilie. Preto sme si vybrali túto tému We can stop it. Lebo je hrozné, aký je rozsah tohoto násilia a my to chceme prezentovať a chceme dokázať, že je možné zastaviť toto násilie. Dnes si vypočujeme viacerých rečníkov, sú to rečníci, ktorí pôsobia na vysokej úrovni a zaoberajú sa práve toto tému a snažia sa bojovať proti násiliu na ženách. Buď pracujú na úrovni Európskej únie, alebo dokonca na globálnej úrovni. Som pevne presvedčená, že si dnes vypočujeme veľmi zaujímavé príspevky, ktoré nám poskytnú určité myšlienky a určité návrhy, ktoré nám pomôžu pri ďalšej práci lebo je to práca, ktorá sa týka boja proti násiliu. Chcela by som vám pripomenúť, že v rámci boja proti násiliu na ženách parlament prijal 10. februára tohoto roku uznesenie. A myslím si, že komisárka Reding bude hovoriť o určitom prieskume, určitej štúdii, ktorú dala vypracovať komisia v súvislosti s Medzinárodným dňom žien. Takto chceme dokázať, že čo sa týka občanov Európskej únie, tak násilie na ženách je oblasťou s vysokou prioritou a naši občania vyjadrujú svoj názor čo v tejto oblasti musíme vykonať a čo je najdôležitejšie. To znamená, že je veľmi dobré, že sme sa chopili tejto iniciatívy a že chceme pracovať na tejto téme. A je to v súlade aj s tým, čo od nás očakávajú naši občania. Takže pokračujeme teraz v našom programe a som veľmi rada, že môžem privítať ministerku pre rovnosť šancí Španielska. Ako som už spomínala, španielské predsedníctvo považuje boj proti násil na ženách za svoju prioritu a v tejto súvislosti vítam ministerku pre rovnosť šancí pani Bibianu Aido Almagro medzi nami. Srdečne vás vítam a máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. <clears throat> Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážená podpredsednička komisie, vážení kolegovia a kolegyne, dámy a páni. V prvom rade chcela by som vyjadriť svoje hlboké poďakovanie predsedníctvu parlamentu za to, že mi dali túto možnosť zúčastniť sa na tejto oslave. Oslave Medzinárodného dňa žien v tomto spoločnom dome všetkých občanov Európy pre každého demokratu demokrata. Je to tá najväčšia zodpovednosť, ktorú môže mať a je to zároveň aj veľké privilégium eh, predstúpiť pred takýmto parlamentným zhromaždením, ktoré zastupuje milióny občanov a občaniek Európy. Dámy a páni, súčasný kontext robí rok 2010 rozhodujúcim rokom pre budovanie Európy 21. storočia v tomto smere musíme naozaj spojiť európsku identitu v rámci našich európskych inštitúcií pod tým najväčším tlakom. Bez pochyby e, je najdôležitejšie, najdôležitejším krokom bolo práve rozšírenie právomoci tejto snemovne. Je zároveň rozšíren, dôležité rozšíriť e, priestor pre spoluprácu pre ďalšie budúce desaťročia a to s cieľom bojovať proti dopadom e, medzinárodnej hospodárskej a ekonomickej kríze, budovať priestor pre spoločný rast a konkurencieschopnosť. A práve preto rok 2010 je aj kľúčový rok pre rodovú rovnosť. Je to základný princíp, na ktorom stojí Únia. Je to cieľ, ktorý je nezvrátiteľný pre celú Európu a ktorý musí byť prítomný vo všetkých našich politikách a krokoch, ktoré budeme príjmať. Rozhodli sme sa konať aj v rámci Organizácie spojených národov a oslaviť 15 rokov aplikovania pekingskej platformy a to v rámci pôsobnosti Európskej únie. Okrem toho všetkého, 27 <clears throat> vlád Európskej únie eh, opätovne v Kadize potvrdilo počas minulého februára svoje odhodlanie eh, bojovať za rovnovážne zastúpenie mužov a žien a to na eh, politickom rozhodujúcom fóre a vo všetkých oblastiach, nielen politickej, ale aj podnikateľskej a ekonomickej. V tomto boji za rovnováhu eh, seba kritiky a vytyčovania nových méd v oblasti rovnosti nemôžeme zabudnúť na fenomén násilia proti ženám Práve preto chcem veľmi pekne poďakovať parlamentu za to, že sa rozhodli eh, venovať túto spomienku eh, tomu, ako, aby sme spoločne, ale tomu, ako chceme spoločne bojovať proti tomuto, tomuto zlému fenoménu násilia a zároveň všetkým ostatným formám násilia, eh, kde sú obete ženy. Odkazujem predovšetkým na násilie v domácnostiach. Takisto odkazujem aj na obchodovanie so ženami a dievčatami s cieľom, na, s cieľom sexuálneho využívania ciele 21. storočia, ako ich definovali organizácia, organizácia Spojených národov, sa snažia povedať to isté a snažia sa rovnako vysporiadať s týmito praktikami, ktoré narážajú na kultúrne predsudky, na kultúrne stereotypy. Častokrát hovorím, vidíme aj, aj veľmi negatívne zvyky, aj veľmi negatívne stereotypy, ako napríklad, ako napríklad poškodzovanie pohlavných orgánov, nútené svadby a nútený pohlavný styk. Vidíme neustále prítomnú nerovnosť medzi mužmi a ženami, kultúrnu podriadenosť žien, ktorá je častokrát iba historickým výsledkom vo všetkých spoločnostiach alebo výsledkom histórie v mnohých spoločnostiach. Práve preto musíme tieto ciele a princípy propagovať nielen v našich hraniciach, ale aj mimo nich, pretože e, takéto veci nemajú miesto v žiadnej e, civilizovanej a demokratickej spoločnosti. A je to práve takáto forma násilia, ktorá odmieta polovicu populácie len preto, že sú ženy a práve preto ako súčasť aplikovania pekingskej platformy v Európe, v Európe počas posledných 15 rokov sme zároveň pozorne vnímali aj nárast takejto formy násilia, ale zároveň sme vnímali aj zintenzívnenie aktivít a boja proti takýmto formám násilia. Je to naozaj veľmi aktuálna téma pre mnoho členských štátov. Je nevyhnutné pokračovať v stratégiách a národných plánov tak, aby sme bojovali proti rodovému násiliu zaregistrovali sme e, nárasty v počte jednotlivých trestných činov. Tá meta, ktorú máme pred sebou, je zároveň rozvíjať e, všetky formy prevencie proti takýmto formám násilia. A práve preto chcem povedať, že je nevyhnutné, aby sme prijali veľmi dôležitý krok počas tohoto roka pred týždňom na Európskej rade ministrov pre sociálne záležitosti a prácu bola schválený dokument záverov, ktorý je zasmerovaný na vysporiadanie sa s fenoménom rodového násilia proti ženám v Európe. 27 vlád Európskej únie vytvorilo základ pre spoločnú celoeurópsku akciu v rámci boja proti násiliu páchanému na ženách využívame všetko, čo nám poskytuje Lisabonská zmluva a Charta základných práv a slobôd. Chceme vytvoriť takú Európu, ktorá bude mať občianske princípy a občianske potreby v centre svojich záujmov. Musí to byť Európa, ktorá je prítomná v každodennom živote občanov Európy ktorí musia cítiť, že niekto stojí za ich hodnotami a niekto ašpiruje na ich ciele. Európa sa rozšíri práve vtedy, keď eh, dokáže, dokáže všeobecne podporiť každú ženu, ktorá individuálne bojuje svoj individuálny boj a dokážeme sa vysporiadať s mačizmom, ktorý je všeobecným problémom našej spoločnosti a má rôzne formy. Je práve preto nevyhnutné, aby sme bojovali spoločnými krokmi, spoločnými nástrojmi, aby sme spoločne konali tak v oblasti prevencie, ako aj v oblasti asistencie obetiam závery, ktoré sme prijali, veľmi dobre berú do úvahy e, európsku stratégiu v rámci prevencie a boja proti to, tomuto násiliu. Je to stratégia, ktorú bude rozvíjať a, a implementovať komisie, ale aj členské štáty a vytvára priestor pre realizáciu a implementáciu týchto politík. A takisto sa snaží využiť skúsenosti a možnosti každého členského štátu, organizácií, ktoré zastupujú ženy a súčasné existujúce stratégie, ktoré, stratégie, ktoré sú nasmerované na vysporiadanie sa s, takýmto formou, s takouto formou násilia v Európe a takisto sa chceme pokúsiť túto stratégiu preniesť aj za naše hranice. A práve preto potrebujeme, aby sme vytvorili relevantné indikátory pre všetky členské štáty, vytvoriť metódu, ktorá bude efektívne zbierať dáta je to kompromis, ktorý bol už vytýčený v správe o hodnotení, e, na, na, o hodnotí implementácie pekinskej platformy v Európe. Potrebujeme naozaj hodnoverný zdroj informácií, preto aby sme dokázali nastaviť naše politiky v tejto oblasti a rovnako potrebujeme aj tieto dáta, aby sme vedeli posúdiť e, to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Potrebujeme možnosť príjmať nevyhnutné kroky tak, aby sme vytvorili Európske observatórium pre násilie e, páchané na ženách len eh, s pomocou poznania a údajov budeme môcť prelomiť tento mýtus. A práve preto eh, je nevyhnutné, aby sme vytvorili ďalšie štúdie, ďalšie pozorovania, ale prijali aj ďalšie konkrétne kroky, a to prostredníctvom kampaní pre zvýšenie verejného povedomia. Eh, kampaní, ktoré budú, ktoré budú volať po, po zrušení rôznych predsudkov a stereotypov, všetko to, čo vedie k násiliu. Je to naozaj mimoriadne dôležitá práca, predovšetkým e, pri práci s tými najmladšími v našej populácii. Dámy a páni, musíme naozaj zvýšiť vizibilitu e, boja proti násiliu páchanému na ženách. Potrebujeme ho dostať do, do stredobodu pozornosti celej verejnosti. Potrebujeme e, ho dostať do diskusí bežných ľudí. A práve preto potrebujeme prijať zodpovednosť ako spoločnosť a ako celok. Musí to byť náš príspevok k akému si prebudeniu sa, k akému si prijaťu zodpovednosti na celej európskej úrovni. A musí to byť naozaj veľmi efektívny rok boja proti násiliu páchanému na ženách. Tieto závery majú konkrétne prvky a konkrétne aspekty aj v oblasti asistencie a takisto dávajú aj možnosť eh, využívať rôzne nástroje pomoci eh, jednotlivým obetiam. Je to aj napríklad systém eh, verejných alebo bezplatných telefónov, na ktoré, možné, na, na ktoré môže zavolať. Španielsku existuje už číslo, ktoré, ktoré obete môžu bezplatne používať. V každom prípade v celej Európe by sme mali e, takýto priestor vytvoriť a mali by sme e, vytvoriť všetky efektívne nástroje, ktoré tomuto smerujú. Chcem len pripomenúť smernice, ktoré, e, ktoré sme prijali a ktoré by sme zároveň mali prijať aj v budúcnosti. Mali by to byť právne nástroje, ktoré by mohli byť mimoriadne užitočné najmä pri práci s obeťami takéhoto násilia, predovšetkým s obeťami rodovo podmieneného násilia. Nemôžeme dovoliť, aby hnev a závisť a bezmocnosť um, vyústili pri polovici európskych občanov k tomu, že sa stanú obeťami. A práve tých, trebu- tých, tých potrebujeme chrániť. A práve preto, ako, ako môžeme citovať aj Seneku, eh, nechceme, aby sa žiadna z európskych žien stala, stala otrokyňou eh, svojho pohlavia sú to ženy, ktoré sú e, využívané sexuálne. Takisto nechceme, aby sa naplnila európska, e, teda grécka mytológia, že Európa ako žena e, bude obeťou. A práve preto s, veľkým, s veľkou vďakou vnímame kompromis, ktoré, ktorý dosiahla komisia, ktorá predložila na rokovací stôl a je to smernica o boji proti obchodovaniu so ženami Potrebujeme prijať efektívne kroky, a efektívne plány, tak aby sme zastavili obchod so ženami s cieľom sexuálneho zneužívania. Potrebujeme vytvoriť relevantný legislatívny rámec, tak aby sme dokázali vysporiadať sa spoločným spôsobom s touto, e, s touto škandaloznou formou násilia páchaným na ženách. Je to forma násilia, ktorá je častokrát prítomná v našom každodennom živote, ktorá sa častokrát e, schováva pod akousi maskou normálnosti ale ktorá v žiadnom prípade nemôže byť považovaná za niečo bežné a nemôžeme to len tak tolerovať. Vážená pani predsednička, urobili sme výrazný krok smerom k rovnosti v Európe. Snažíme sa vysporiadať s fenoménom násiliu, násilia páchanom na ženách ako spoločnej výzve a práve preto prijanie, prijatie záverov a zároveň cieľ vytvorenia smernice nie je len cieľom samom o sebe. Je to súčasť širšieho obrazu, širšej mozaiky boja proti násil- kultúry, e, kultúry násilia ako, e, a práve to, že tento parlament si vybral tento priestor a zároveň túto tému a e, pri príležitosti oslavy Medzinárodného dňa žien. Práve to znamená, že musíme využiť všetok priestor, všetok čas a všetky prostriedky, ktoré máme, pretože takýmto spôsobom dokážeme naozaj vytvoriť efektívne nástroje. A práve z tohto dôvodu spolupráca medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi a komisiou e, vytvára nevyhnutnú podmienku ako akýsi sumár všetkých síl, všetkých aktivít, tak, aby sme na celoeurópskej úrovni dokázali zvýšiť povedomie a zároveň zvýšiť, zvýšili efektívnosť boja proti tomuto násiliu. Potrebujeme zvýšiť záruky pre obete násilia, a poskytovať a byť efektívnejšie v oblasti prevencie a zvyšovania povedomia a tak dokážeme vybudovať lepšiu Európu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka do Almagro. Je veľmi dobré, že môžeme skonštatovať, že tak parlament, ako aj španielské predsedníctvo, rada a komisia chcú ísť spoločne touto cestou. Ešte raz srdečná vďaka. Som veľmi rada, že medzi nami môžem privítať podpredsedničku komisie, pani Reding, ktorá je zodpovedná za otázky rovnosti šanci, spravodlivosť a základné práva a občianstvo. Sem čas vítam, pani komisárka Reding, a máte slovo. Vážená pani predsednička, pán predseda, pani ministerka, dámy a páni. Áno, sú tu aj nejakí muži a myslím si, že by sme ich mali špeciálne privítať, lebo my ženy budeme potrebovať mužov, aby nám pomohli pri riešení tohoto problému. Som veľmi rada, že som tu dnes medzi vami a že spoločne s vami e, môžem osláviť Medzinárodný deň žien, ktorý sa uskutočnil 8. marca. Teraz nemáme 8. marca, ale to nevadí. Ja si myslím, že každý deň je dňom žien. Každý deň je dňom žien už asi 100 rokov, kedy sme prvýkrát oslávili Medzinárodný deň žien. Odtedy sa udialo toho mnoho. Ale ešte je pred nami dlhá cesta. Pre všetkým, čo sa týka tej dnešnej témy, násilie na ženách, ktoré poukazuje na to, aká veľká výzva je stále ešte pred nami. Som veľmi vďačná za, ten, mm, za tú podporu tejto témy vo všetkých politických skupinách. A som veľmi rada, že španielské predsedníctvo považuje násilie na ženách za veľmi dôležitú otázku. 5. marca, to znamená, že niekoľko dní pred Medzinárodným dňom žien, predseda komisie Barozo a ja, teda muž a žena, sme spoločne prezentovali chartu žien. Táto charta je veľmi dôležitá. Nie je to totiž to len politická deklarácia kolégia 27 komisárov, ale je to záväzok 27 komisárov, že budú implementovať rovnosť pohlaví vo všetkých politikách komisie. A toto je vlastne, to sa udialo prvýkrát v histórii Európy. Keďže celá komisia podporila túto chartu, všetci komisári budú spolupracovať, aby zabezpečili to, aby táto agenda bola viditeľná a integrovaná do každej politiky. Charta identifikuje 5 kľúčových oblastí, kde je nutné konať na najbližších 5 rokov. A jedna oblasť sa volá dôstojnosť, integrita a ukončenie rodového, rodovo, rodovo motivovaného násilia. Všetci vieme, že všetky formy násilia na ženách porušujú základné ľudské práva žien a dievčat keďže máme chartu základných práv, ktorá je integrálnou súčasťou našich zmluv, musíme zabezpečiť, aby táto charta fungovala. Všetky naše aktivity sa budú posudzovať podľa tejto charty. Čo sa týka násilia, tak e, nie je dôležité, aby tento názor prezentovali tí, ktorí tu pôsobia v Bruseli, ale my sme sa obrátili na Eurobarometer a pýtali sme sa žien v celej Európe a nebola tam žiadna výnimka. Všetky ženy v Európe si myslia, že násilie je najaktuálnejšou témou, ktorá musí byť riešená. To znamená, že parlament sa rozhodol veľmi správne a násilie musíme odstrániť. Som veľmi vďačná členke tohoto parlamentu, pani Svensson, ktorá osobne hovorila o tom, čo znamenalo násilie v jej rodine. A musíme si to predstaviť, aký, aký život musíte, aký život viete, aký život vediete, keď sa bojíte toho človeka, s ktorým žijete, ktorý kontroluje všetko v vašom živote. To znamená, že je dôležité, aby ženy hovorili o týchto veciach, lebo táto téma je častokrát tabuizovaná. Toto tabu musíme zrušiť. A ja som vďačná všetkým ženám v Európe, ktoré hovoria, áno, prelomte toto tabu, hovorte o tom, nenechajte nás osamotne. Toto je častokrát domáce násilie, a ktoré, ktorému dochádza veľmi často. Týka sa to približne petiny a štvrtiny európskych žien, ktoré zažili minimálne raz za život násilie. A jedna e, z desiatich žien zažila aj sexuálne násilie. Je skutočne hrozné, keď zistíme, že ako sú ženy mučené vo vojnách. A som veľmi rada, že bývalá komisárka Margot Wallström je teraz špeciálnou vyslankyňou OSN ktorá sa zaoberá ženami vo vojnách. Je hrozné, že približne 500 tisíc žien v Európe zažili poškodzovanie pohľavných orgánov a každý deň približne 6 tisíc dievčat na celom svete sú mučené. Toto je skutočne brutálny zločin a nemôžeme to akceptovať ani v Európe, nikde na svete. Lebo násilie na ženách sa nesmie ospravedlňovať nejakými tradíciami alebo náboženským presvedčením. Je to zločin a bodka. Preto musíme spojiť naše sily a musíme to zastaviť. Komisia potvrdzuje svoje odhodlanie v oblasti boja proti násiliu na ženách. Toto sa odzrkadlilo konec koncu aj v štokholmskom programe, ktorý sa zameriava na ochranu obetí násilia, vrátanie ženských obetí, ako aj obetí mrzačenia genitálií. Cecilia Malmström a ja čo pred, e, predstavíme akčný program, ktorý uvedie do praxe štokholmský program budeme sa za, zameriavať na boj proti násiliu a pomoc obetiam násilia. Toto bude veľkou prioritou našich krokov. V dohľadnej dobe prídeme s prvým legislatívnym opatrením, ktoré sa bude týkať trestného práva a boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Toto budú prvé kroky, ktoré budeme prezentovať niekoľko dní. Potom je tu program DAFNE, ktorý už 10 rokov poskytuje podporu aktivitám v oblasti boja proti násiliu, ktorý zameriava na ženy, dievčatá a deti, zameriava sa na rizikové skupiny a doteraz DAFNE e, financoval viac ako 500 projektov a to vidíte, pán predseda, že Európska únia bola, bola veľmi aktívna aj v minulosti. V rámci programu DAFNE sme vypracovali štúdiu o určitých tradičných prístupoch, ako napríklad eh, nútené sobáše, mrzačenie pohľadných orgánov a tak ďalej. Výsledky budeme prezentovať v apríli a tieto výsledky potom pomôžu komisie, aby pripravila kroky, ktoré majú slúžiť na ukončenie mrzačenia pohľadných orgánov Dôležité, aby sa to implementovalo do politik, do praxe, aby s tým pracovali vládne organizácie, aby mohli pomáhať tým, ktorí toto utrpeli. Ďalej sa zameriame na aktivity, ktoré zastavia mrzačenie pohľadných orgánov. A ak to bude nevyhnutné, využijeme aj možnosti, ktoré nám poskytuje trestné právo. Európska komisia sa bude zamýšľať aj nad e, harmonizáciou legislatív v oblasti násilia na ženách a násilia na deťoch. Samozrejme, dievčatá sú deti a násil dochádza aj voči malým chlapcom. Takže budeme tu mať výsledky štúdie a potom uvidíme, aké možno v oblasti harmonizácie legislatívy. Pani predsednička, v novembri minulého roku v tomto parlamente ste požadovali koherentnejšiu európsku politiku v oblasti boja proti všetkým formám násilia. Na začiatku tohoto mesiaca Rada požiadala komisiu, aby vypracovala európsku stratégiu, ktorá bude bojovať proti násiliu na ženách. V septembri bude komisia prezentovať komplexnú stratégiu ktorá sa bude zameriavať na rovnaké postavenie mužov a žien. To sa bude týkať obdobia 2010-2015. Táto stratégia bude viesť ku konkrétnym krokom a, a budeme sa tu opierať o princípy, ktoré sú súčasťou ženskej charty. To je určitý rámec pre budúce krky komisie. Boj proti násiliu na ženách to bude špecifickou prioritou v rámci tejto stratégie. Európsky parlament požiadal komisiu, aby zorganizovala konferenciu na vysokej úrovni, aby vypracovala koherentnejšie politiky, ktoré sa budú zameriavať na všetky formy násilia na ženách. Som veľmi rada, že môžem potvrdiť, že táto konferencia sa uskutoční 25. novembra 2010 a takto si pripomenieme Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. Toto bude príležitosť prezentovať kroky komisie v oblasti boja proti násiliu na ženách a bude veľmi dôležité diskutovať s účastníkmi vrátane národných vlád, národných parlamentov a občianskej spoločnosti. Komisia vedie alebo sleduje rokovania na úrovni Rady Európy, kde ide o dohovor e, proti boju, pohovoru no, sa týka boja proti násiliu na ženách a toto bude tiež súčasťou našej práce. Takže vidíte, že tieto témy berieme skutočne veľmi vážne. Násilie na, žela, na ženách je trestný čin, je zločin, takto to musíme hovoriť a povedzme celému svetu, že je to zločin. Samozrejme, keď sa všetci spojíme, ako hovorí ten váš slogan, môžeme to zastaviť. A ja som presvedčená, pani predsedníčka, že ak skutočne to chceme dosiahnuť, tak potom nie len, že my to môžeme zastaviť, ale my to rozhodne zastavíme. Ďakujem pekne, pani podpredsednička komisie. Ďakujem pekne pani komisárka Hreding za zaujímavý príspevok, ako aj za spoluprácu, ktorú budeme ďalej rozvíjať medzi parlamentom a komisiou. A ako povedala pani komisárka, využijeme tie skúsenosti, ktoré majú mimovládne organizácie, ženské organizácie, tejto oblasti. Využijeme to na to, aby sme spoločne vykonali dobrú prácu. Potrebujeme všetky vedomosti, všetky skúsenosti na to, aby sme mohli spoločne pracovať. Ďakujem pekne aj pani ministerke zo Španielska, pani Aido Almagro, ďakujem pekne komisárke Reding a ďakujem pekne aj predsedovi parlamentu pánovi Buzekovi za inšpirujúci úvod tejto našej konferencie. A teraz otváram diskusiu a chcela by som vám pripomenúť, že každý účastník má na mieste, kde sedí formulár, ktorý môžete vyplniť, ak chcete požiadať o slovo. Rečnický čas je samozrejme obmedzený, máte k dispozícii dve minúty. Je dôležité, aby sme boli solidárni, aby sme dodržiavali rečnícky čas na to, aby sme mali príležitosť sa vypočuť čo najviac našich účastníkov. Takže nech sa páči a pevne verím, že sa zúčastnite diskusie. Teda vyplňte ten formulár, ak chcete požiadať o slovo, ako, ako Prvá na zozname je pani Metria z Rumunského senátu. Nech sa páči, máte slovo. Mitria. Pani Mitria, nech sa páči. No. Keďže pani Mitria tu zatiaľ nie je, tak radšej dáme slovo ďalšiemu rečníkovi a je to pani Matera. Prepačte, máme tu už dlhý zoznam rečníkov, takže Takže najprv vystúpi zastupujňa Hornej komory zo Spojeného kráľovstva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som spomenúť dva alebo tri body. Jeden z nich je ten, že vo Veľkej Británii e, máme e, problém jednej zo štyroch žien, ktoré sú postihnuté domácim násilím, ale chcem zdôrazniť možno skôr aspekt kultúrnych rozdielov, ktoré máme. A Veľká Británia má naozaj mimoriadne multikultúrnu spoločnosť. Pochádzam z kultúry, e, v ktorej domáce násilie je stále považované ako akási norma a kde častokrát politici a rovnako aj občianská spoločnosť sú viac menej vystrašení prehovoriť proti kultúrnym problémom, ktoré prežívajú niektorí mladí ľudia a mladé ženy. Myslím si, že keď sa pokúsite vysporiadať alebo chcete vysporiadať s násilím na ženách, potrebujeme v prvom rade zabezpečiť to, že máme prístup ku všetkým ženám, predovšetkým z tých komunít, kde je veľmi malý priestor, aby sa mohli vyjadriť pretože ak nebudeme dostatočne odvážne to spraviť, tak tieto ženy budú ukryté a budú to ukryté a skryté obete násilia a naďalej budú obeťami násilia dlhodobo, ktoré sa bude potom prenašať na ich deti v súlade s tým, myslím si, že ak budete môcť pracovať s tými krajinami, odkiaľ tieto ženy pochádzajú, alebo odkiaľ pochádza ich rodina a budete môcť intenzívne spolupracovať aj s ich parlamentami, mohli by sme možno dostať lepšiu interakciu a zároveň aj lepšie záväzky zo strany týchto krajín. Ja som naozaj pracovala veľmi tvrdo na tom, alebo veľmi tvrdo som pracovala so ženami, ktoré boli obeťami násilia v našich komunitách a môžem vám povedať, že je to rastúci problém a nie ustupujúci problém. Ďakujem pekne. Stútak. Ďakujem pekne a slovo má teraz pani Matera, ktorá je podpredsedníčkou výboru pre rovnosť šanci v našom parlamente. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia a kolegyne, som naozaj veľmi rada, že som mala možnosť zapojiť sa do práce, ktorá vyústila do tohoto Medzinárodného dňa žien, do tejto medzinárodnej konferencie. Je to naozaj veľmi dôležitý deň. Oslavujeme e, skutočnosť, že sme 27 tých najcivilizovanejších krajín na svete, pretože tejto téme pripisujeme dôležitosť. A to je dôležité nielen pre dané inštitúcie, aj pre rečníkov z týchto krajín, ktoré vystúpili, ale snažíme sa v podstate reagovať na svet žien ako celok. Veľmi dobre vieme, že tu je násilný násilie, ktoré je páchané na ženách. ženy zažívajú fyzické a mentálne násilie, eh, častokrát vo vnútri svojich domov, ale aj mimo nich v našich krajinách. Potrebujeme to zastaviť v Európe. Potrebujeme e, veľmi dobre si uvedomiť, že štvrtina žien trpí duševným násilím, viac ako 10% trpí e, sexuálnym násilím alebo je postihnutá sexuálnym násilím a je tu stále aj rastúci počet prípadov e, domáceho násilia, ktoré má potom dosah aj na deti. Pre rok 2010 sme si vybrali ako hlavnú tému zastavenie násilia páchaného na ženách. A to všetko robíme v svetle našej práce, v svetle práce tohoto parlamentu a nášho výboru. Počet žien, ktoré sú postihnuté násilím, je veľmi vysoký. Potrebujeme naozaj podporiť a zároveň e, postaviť na piedestal ľudskú dôstojnosť. Ľudská Európa stojí, e, celá Európa stojí za ľudskou dôstojnosťou, ale je ešte pred nami dlhá cesta. Európska únia chce sa vysporiadať so všetkými formami diskriminácie proti ženám a pritom násilie na ženách neustále narastá. Dokážeme to preukázať aj jednoznačne číslami popri Európe je tu aj Organizácia spojených národov a rôzne medzárodné dohovory, ktoré sa snažia bojovať na tom istom fronte. Nie je to len boj za zastavenie diskriminácia, diskriminácie páchanej na ženách, ale aj zároveň um, násilie na deťoch a humané zaobchádzanie s deťmi. Zároveň je tu aj právo právo, na žien, právo pre ženy pre pokojný a bezpečný život. Častokrát násilie, ktorého sú obeťami, vedie až úmrtiam, respektíve k trvalému, trvalému zmrzačeniu. Minulý e, rok vo februári sme schválili uznesenie, ktoré hovorí o ukončení všetkých fóriem násilia páchaného na ženách a zároveň druhé uznesenie hovorí o absolútnej rovnosti medzi mužmi a ženami. A tieto dokumenty sú integrálnou súčasťou eh, uznesenia, ktoré, eh, ktoré podpísali viacerí kolegovia zo všetkých politických skupín, eh, vrátane kolegyň Cornelise na Figueredo. Všetci pracujeme naozaj veľmi intenzívne na tom, aby sme zastavili násilie páchané na ženách aby som to mohla e, uzavrieť, pani predsednička. Symbolické gestá dnes nebudú stačiť. Ideologická bitka nestačí. Potrebujeme prijať reálne iniciatívy a reálne kroky, tak, aby sme naozaj mali politiky na úrovni štátov, politiky na úrovni celého spoločenstva, ktoré, budú, ktoré budú podporovať práva žien a chrániť ich. No a na záver chcem povedať, že sme naozaj začali cestu na veľmi dlhej eh, púti, ale potrebujeme nestrácať odhodlanie, pretože len spoločne dokážeme preukázať solidaritu a počas posled- najbližších rokov naozaj zabezpečiť, že sa čosi reálne zmení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Matera. Ako ďalší rečník je pán von Sidov zo švedského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem pekne aj za dnešné podujatie. Chcel by som sa zamerať na to, čo je veľmi dôležité a síce otázka prevencie. Takto môžeme zastaviť násilie. Švedská vláda pred tromi rokmi prezentovala akčný plán, kde bolo 56 konkrétnych bodov, ktoré sa týkali prevencie násilia. Mám tu ten akčný plán a môžem ho dať dispozícii tomuto má záujem. Okrem toho, samozrejme, právny štát je veľmi dôležitý to, ako bude reagovať na tú situáciu. My vieme, že častokrát e, násilie na ženách je netrestané. Toto je veľký problém. Myslím si, že musíme zabezpečiť reformy ako viac policajtov, sprísniť e, tresty, čo je veľmi dôležité. To môže zastaviť násilie na ženách. Potom samozrejme ešte efektivita nášho právneho systému, tak ako na strane policie, ako na strane prokurátorov. Toto je všetko veľmi zásadné švédska polícia vykonala určitú informačnú kampaň, ktorá sa zameriavala na mužov. Išlo o to, aby sa viac e, nahlasoval násilie na ženách. Ide o to, aby sme sa odvážili to vidieť, to registrovať a ohlásiť. V tejto súvislosti by som chcel povedať, že sú určité návrhy, ktoré sa týkajú toho, že by mali byť miernejšie tresty e, za násilie. Toto podľa mňa bude kontraproduktívne. A tuto, toto je určitý apel aj na predsedničku tohoto e, zasadania pani Vebrit Svensson, ktorá, je strana vo Švedsku sa práve snaží navrhnúť e, túto vec. Práve právny štát je veľmi dôležitý a boj proti násiliu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Fonsidov. Ďalší Ďalšou rečníčkou je pani Boskúr z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Som naozaj mimoriadne potešená tým, aké plány eh, majú jednotliví ministri, aké plány má Európska komisia je naozaj veľmi dôležité, aby sme aj harmonizovali spoločné trestné právo. Domnievam sa, že je naozaj dôležité, aby sme prispeli k vyriešeniu tejto problematiky a aby sme prijali celoeurópsky prístup. To isté platí napríklad aj pre e, problém ženskej obriezky, respektíve pre rôzne typy rodinných vendiet. Nedávno som e, pripravila list európskym ministrom, ktorý hovoril o ženskej obriezke a som takisto veľmi rada, že tu dnes aj zaznel tento problém, že sa spomenulo aj to, že politici sa tejto téme budú e, pozorne venovať. Pozrite sa na Irak e, snažili sme sa zabezpečiť, aby to bolo e, potrestané v každej krajine, ale keď, nažite, keď chcete nájsť prístup, ktorý bude hovoriť o ochrane, ktorý bude vytvárať bezpečné domácnosti, ktorý bude hľadať nové možnosti, ako týmto obetiam poskytnúť podporu, častokrát tie obete tohoto násilia a takýchto skutkov odchádza do zahraničia a mala by ich naša pomoc nasledovať aj tam. Potrebujeme sa pozrieť aj na azylovú politiku. Nie je to otázka trestnoprávnej politiky, ale e, oveľa viac napríklad tu vstupuje do popredia aj skutočnosť, že nie vždy máme úprimný záujem chrániť všetkých No a na záver súhlasím s pani Baronkou z Veľkej Británie, ktorá hovorila o tom, čo treba spraviť pre iné krajiny, eh, aké sú skúsenosti v iných krajinách. Napríklad eh, môžeme si ako príklad zobrať Turecko a môžeme sa poučiť aj od kandidátskych krajín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Boskúr. A teraz má slovo pani Mitrea zo Senátu v Rumunsku. Nech sa páči. Systému serviciilor sociale systém sociálnych, sociálnych a verejných služieb, sociálnej a verejnej starostlivosti, eh, boja proti násiliu páchanému na ženách v Rumunsku nie je dobre, eh, nie je dobre nastavený a nie je dobre fungujúci v Rumunsku. A častokrát túto úlohu zastávajú organizácie občianskej spoločnosti, ktoré spoločne s miestnymi orgánmi vytvárajú špecializované služby, ktoré majú pomáhať obetiam. Rovnako sú tu aj poskytovateľia sociálnych služieb, ktorí pracujú aj s páchateľmi takéhoto násilia. Faktory, ktoré spôsobujú domáce násilie v Rumunsku sú pre všetkým zneužívanie alkoholu, e, patriarchálny rodinný model, rovnako ako aj e, častokrát všeobecne násilné prostredie. Sú tu rôzne legislatívne kroky a, a legislatívne prostriedky, ktoré to majú regulovať a, a ktoré majú aj obmedzovať takéto formy násilia, e, tak v domácnosti ako aj na pracovisku. Rovnako je tu aj vytvorený celý systém sociálnych služieb ktorý je nastavený predovšetkým na riešenie tohoto problému. Domáce násilie sa stalo naozaj eh, problémovým fenoménom. A to najmä v dôsledku toho, že eh, počet rôznych, rôznych trestných prípadov a rôznych eh, rôznych stíhaných prípadov takého, takýchto foriem násilia narastal. Takéto konflikty a takéto e, súdne spory sú veľmi dôležité, pretože za normálnych okolností by rodina mala byť harmonické prostredie. Ale častokrát e, vlastne obete takéhoto násilia sú ženy a deti. E, najčastejšie, tí, najčastejšie e, sa obete hlásia, ale, ale mnohé z nich nedokážu pomenovať realitu, v ktorej sa nachádzajú, majú skreslené vnímanie reality, v ktorej žijú práve kvôli tomu, že už ich vnímanie reality bolo poškodené trvalým bytím a trvalým násilím. Častokrát to trvá celé roky, kým sa ženy odhodlajú takúto situáciu eh, nahlásiť alebo informovať o takýchto problémoch. A tie ženy, ktoré majú pocit, že sa oplatí znášať tieto, eh, toto násilie pre záujme detí, sú sa naozaj hlboko milia, pretože taká takáto atmosféra eh, je poškodzujúca pre deti. Všetky tieto veci majú dopad na deti a majú dopad na ich budúcnosť vo vzťahu sa môžete snažiť pochopiť eh, agresívny charakter alebo agresívnu povahu vášho partnera, ale to rozhodne nerieši celý problém. Konštruktívnym riešením by bolo bojovať bojovať za e, rešpekt a bojovať za, bojovať za uznanie od toho druhého. Bohužiaľ, e, naša kultúrna úloha e, toleruje domáce násilie a takisto toleruje aj domáce násilie, čo spôsobuje, že tento problém je až nemožný pre, nemožné vyriešiť. V Rumunsku máme rôzne kampane zamerané na zvyšovanie verejného povedomia a Máme tu rôzne politiky, ktoré majú za cieľ eh, eradikovať domáce násilne. Rovnako sú tu aj rôzne aktivity zamerané na podporu eh, obetiam prostredníctvom rôznych špecializovaných služieb. Rumunsko má aj záujem o skúsenosti iných krajín eh, v tejto oblasti a ako súčasť 10 10-percentného zastúpenia žien v Európskeho parlamentu. Treba si treba zároveň aj pozitívne zhodnotiť, že je len 10% teda žien v parlamente, ale 52% žien v populácii, takže to je naozaj veľmi negatívne zastúpenie a táto téma ma mimoriadne trápi. Ehm, bojím sa, že postoj páchateľov násilia by mal byť zmenený za všetky, za, za každú cenu a obete by mali mať ehm, silné povedomie o svojich právach a zároveň o tom, ako dokážu tieto práva obhájiť. Práve preto je veľmi dôležité, aby e, vzdelávanie bolo poskytnuté e, už počas školskej základnej dochádzky a mali by sme sa e, snažiť prispôsobiť túto formu vzdelávania našim situáciám tak, aby chudoba a násilie, ktoré, ku ktorému vedne, boli zastavené. Ďakujem pekne teraz pani Garcia Pérez z Európskeho parlamentu, nech sa páči. Gracias, Ďakujem pekne, pani predsednička postaviť eh, rodovú rovnosť a zároveň eh, boj proti násiliu páchanému na ženách ako prioritu našej politiky je veľmi dôležitý krok je dôležité, aby sme dokázali vytiahnuť na svetlo tú realitu, realitu, ktorá častokrát sa deje počas celého života, počas našich celých životov a častokrát sa to považuje za bežnú situáciu, v ktorej ženy žijú v našich vlastných domoch a v našich vlastných domácnostiach. Je to naozaj veľmi dôležitý krok, ktorý, e, ktorý posúva celú otázku boja proti e, rodovému násiliu do úplne nového svetla táto konferencia, ktorú dnes eh, konáme, je práve v tomto smere veľmi dôležitá. A zároveň je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, eh, aké všetky, akú zodpovednosť máme my, všetky ženy a všetci muži, že nemôžeme stratiť ani jednu minútu. Každá táto minúta je naplnená očakávaním a naplnená frustráciou. A práve preto naozaj vítam tú iniciatívu, ktorá bola prijatá minulý týždeň e, na pôde Rady ministrov sociálnych vecí, ktorí e, schválili európsku stratégiu boja proti rodovému násiliu a myslím si, že naozaj je veľmi dôležité, aby sme v tomto momente, aby Európska komisia začala e, príjmať všetky konkrétne prvky, všetky konkrétne kroky, tak aby táto stratégia naozaj sa stala realitou, aby sa preniesla do reality. Je nevyhnutné, aby sme spustili výmeny dobrých praktík a dobrých postupov, tak aby sme spoznali, aká je tá realita, v ktorej žijeme v Európe, aby sme e, bojovali proti tejto e, tmavej stránke našej spoločnosti. Európsky parlament bude vždy po boku Európskej komisie v tejto práce a naozaj chcem len potvrdiť, že je veľmi dôležité, aby sme okamžite začali, aby sme okamžite začali s touto prácou. Preto pretože jednoducho nemôžeme ignorovať tie tisíce žien, ktoré trpia a ktoré sú obeťami rodového násilia. A práve preto dnešok je veľmi dôležitý východiskový bod pre začatie veľmi dôležitej práce, ktorá stojí pred nami. Ale chcem zopakovať, táto európska stratégia ehm, boja proti rodovému násiliu nemôže byť len akási, akýsi dokument, len e, papier. Musí to byť realita. A práve preto ehm, Európska komisia tu má svoj parlament a som presvedčená, že väčšina poslancov a poslanky, ktorí pracujú pracujú v tomto prostredí, budú pracovať na tom, aby to bola realita. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Garcia Pérez. A ďalší rečník pôsobí v Talianskom senáte. Je to pani Giamontani. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, prezidente. Ehm, Ďakujem pekne. Ja by som chcela len poďakovať za to, že sa uskutočňuje dnešné podujatie. No a aj v našej krajine sa urobilo v poslednom čase poverne veľa. O celých týchto záležitostiach sa diskutuje na verejnosti, poslanecké snemovne, ako aj, snem, ako aj senát boli zapojené do krokov a rovnako sa prijali opatrenia voči nejakému prenasledovaniu. No, je to dôležitým bodom programu a zaoberáme sa tiež obchodovaním s ľudskými bytostiami. No a pri príležitosti dnešného dňa, dnešného dňa by som chcela e, pripomenúť, že sú tie núdzové linky, e, čo sa týka obchodovania s ľudskými bytostiami, ako aj násiliu proti ženám. No a um, začala mm, reklamná alebo propagačná kampaň eh, Seklo Italia a Lunita v dvoch eh, denníkoch, jeden eh, je pravicový, jeden lavicový, keď vedú ich dve ženy. No a v týchto sa vedie kampaň proti násiliu na ženách. No a namiesto bežnej reklamy sa tam uverejňujú fotografie žien, ktoré boli obeťami násilia. predsednička, aj mm, predsednička výboru, aj predseda parlamentu povedali, že treba postupovať spoločne na to, aby sme dali ženám tú silu, aby sa niečo stalo v politike, ako aj v pracovnom, na pracovnom trhu. Je jasné, že boj proti násiliu je spojený s krokmi parlamentu a to musí tiež prebiehať v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A Teraz ďalší rečník je pani Lunáček z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Yes. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chcem predovšetkým počerknúť prítomnosť pani ministerky rodovej rovnosti e, v, zo Španielska. Som poslankyňa e, za Rakúsko, ale môj boj za práva žien začal pred 30 rokmi, keď som bola súčasťou autonómnej skupiny feministie, ktoré, ktorá vznikla v Tyrolsku, v krajine, ktorá je veľmi konzervatívna a veľmi katolícka. Práve preto sme vytvorili takýto priestor pre obete rodového násilia. A práve preto ďakujem španielskému predsedníctvu za to, že ako predsednícka krajina spustili túto kampaň. Je to naozaj výrazný krok dopredu a pevne verím, že dosiahneme to, čo, sa, čo sme si aj vytýčili. Mám tri otázky. Jedna je zameraná špecificky na španielské predsedníctvo. Vy ste hovorili o akom so, si eh, bezplatnom telefóne 116, eh, eh, to telefónne číslo je 116. Možno by to mohlo byť spoločné číslo pre, aj pre obete obchodovania so ženami, pre ženy, ktoré majú pocit, že takémuto trestnému činu došlo, aby tam mohli zavolať. Pretože naozaj prebieha aj diskusia medzi ľuďmi, ktorí pracujú so ženami, ktoré sú obchodované, či to naozaj bude stať za to alebo nie. To by ma naozaj zaujímalo, či máte nejaké e, nápady v tomto smere. Ďalšia otázka. Jedna skupina žien, a to takisto patrí aj pani komisárke Redingovej, e, skupina žien, ktorá v mnohých eh, našich krajinách žije s veľkým strachom, sú lesbičky. Eh, pretože jednoducho stereotypy a predsudky spôsobujú to, že častokrát veľa násilia môže byť nielen eh, fyzického, ale aj psychologického, či už to je v pracovisku alebo v rodine. Je tu iniciatíva, ktorú spustilo španielské predsedníctvo, ale aj pani komisárka v mene svojich aktivít podporiť lesbičky a zároveň v podstate, aby ľudia mali možnosť slobodne prežívať svoju sexuálnu orientáciu. No a potom je to jazyk. Jazyky, ktorými hovoríme, to je tá tretia otázka, všetky v podstate odzrkadľujú maskulínnu dominanciu v našej spoločnosti. Myslím si, že aj preto je veľmi dôležité, aby sme spustili iniciatívu, ktorá by mala byť zameraná na to, aby jazyky, ktorými hovoríme, aby tiež odzrkadlovali viac skutočnosť, že 52% populácie sú ženy. Jednoducho sú to iniciatívy, ktoré sú zamerané v tomto duchu a máte niečo pripravené? Ďakujem pekne. Ďalšia rečníčka je z Maďarského parlamentu. Je to pani Vidor. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, drahí účastníci. Ja som tu v mene výboru pre rodinné záležitosti Maďarského parlamentu a chcela by som predstaviť môj názor. Je to pre nás veľká radosť a čest, že sa môžeme zúčastniť tohto zasadnutia. Myslím, že ak sa hovorí o násilí proti ženám, treba rozdeliť túto problematiku do dvoch, dvoch častí. Na jednej strane často sa o tom hovorí verejná mienka. No a po druhé, ide o nejakú zákonnú úpravu. Myslím, že my, a zákonodárcovia poznáme tie de- detaily veľmi dobre, ale na druhej strane nie som presvedčená o tom, e, že aj bežný človek je úplne v obraze. Ja myslím, že tematizujeme kampane proti násiliu na ženách, ale každý deň, skutočne každý deň by sme mali hovoriť na túto tému. Často sme odkazaní na pomoc médií, pretože mnohí ľudia majú strach hovoriť o týchto veciach. A malo by byť predsa úplne prirodzené hovoriť o tomto. A teraz prejdem k tej zákonnej úprave. Treba jasne povedať, že násilie páchané na ženách je trestným činom. Európska únia a národné štáty musia postupovať veľmi prísne a tvrdo, pretože ochrana žien, ochrana žien, tie, ktoré nájdu odvahu o tom otvorene hovoriť, musí byť odmienené. No a ja možno by som chcela povedať niečo o zhromažňovaní údajov. To je dôležité, aby sme vedeli, aká je situácia v jednotlivých členských krajinách aké trestné činy sa tam páchajú a to by mohlo mať eh, veľmi dobrý účinok na eh, národnú legislatívu členských štátov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže boli tu položené otázky aj na pani ministerku. Pani Aido Almagro, to znamená, že jej dám slovo. A na začiatok by som chcela povedať, že bol väčší záujem bol ešte väčší záujem o vystúpenie v diskusii, to znamená, že tí, ktorí sa teraz prihlásili, dostanú príležitosť po ďalšom bloku. To znamená, že tí, ktorí nemohli vystúpiť teraz a sú na rečníckom zozname, dostanú slovo po ďalšom diskusnom panele. A teraz by som chcela dať slovo pani ministerke, pani Aido Almagro. Nech sa páči.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 Ďakujem naozaj veľmi pekne, vážená pani predsednička. Chcem poďakovať za všetky vystúpenia a takisto aj za všetky podpory, formy podpory, ktoré zazneli eh, z jednotlivých vystupujúcich rečníkov. Myslím si, že naozaj veľa z nich malo možnosť popísať a aj vyjadriť, aká je situácia v ich respektívnych krajinách a zároveň um, aká je možnosť pre výmenu dobrých skúseností a dobrých postupov a to naozaj bude vždy eh, spoločná referencia, vždy to bude aj spoločné východisko pre ostatné krajiny. A rada by som eh, všetkým reagovala e, na niektoré tie otázky, ktoré zazneli. Napríklad otázka toho, že e, rodové násilie neustále narastá v niektorých krajinách. Mm, to, zaznelo to z úst viacero rečníčok. E, treba naozaj povedať, že to násilie vstúpa najmä vtedy, keď sa ešte stále zakotvujú tradičné úlohy žien v rodinách Takisto ale si musíme uvedomiť, že aj narastá počet nahlásených prípadov a tie e, sú spôsobené tým, že je tu oveľa väčšie povedomie medzi ženami a inštitúciami. Takže e, to môže byť aj výsledkom toho, že tu je väčšia sociálna citlivosť na takéto incidenty. To je zároveň priestor preto, aby sme prijali prvé kroky pre efektívne bojovanie proti násiliu. E, to je nevyhnutné, aby sme dobre dokázali zdiagnostikovať situáciu, aby sme poznali ten skutočný rozmer a zároveň, aby sme dokázali na celé, celú občianskú spoločnosť rozšíriť tieto opatrenia v Španielsku to bol základný e, zákon pre e, ochranu pred rodovým násilím a spustili sme tu aj mnohé opatrenia, mnohé mechanizmy, ktoré tento zákon nastavil. Ehm, bola tu aj sociálna integrácia, sociálna ochrana pre obete takéhoto násilia. Ehm, dokázali sme dosiahnuť túto, vytiahnuť túto tému zo súkromného prostredia, z rodinného prostredia do verejného prostredia, pretože už to nesmie ďalej byť téma, ktorá sa udržiava len medzi jedným párom, len v jednej rodine. Musí to byť téma, o ktorej hovorí celá spoločnosť, celá spoločnosť spoločnosť má zodpovednosť za tú tému a celú spoločnosť musíme o tomto informovať. A práve preto sme spustili rôzne kampane, trvalé kampane na zvyšovanie povedomia a to všetko má naozaj veľmi dôležitú, vysokú dôležitosť, tak aby sme aj využívali e, verejné komunikačné médiá. E, v parlamente sme napríklad teraz e, aj mali stretnutie, ktoré je zamerané na to, aby sme hovorili spoločne o tom, akú úlohu zohrávajú mass média pri zvyšovaní povedomia o týchto témach a ako môžu formovať verejnú mienku. Mnohé krajiny, aj moja krajina, Španielsko, prispieli výrazným spôsobom k tomu, aby tento, penom, tento fenomén bol známy v rámci celej spoločnosti. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj vzdelávanie, a to už od najranejšieho veku. Vzdelávanie je bez pochyby najlepšia preventívna, ehm, najlepší preventívny liek proti rodovému násiliu, pretože dokážeme informovať celú spoločnosť a, mus, a všetkým žiakom a študentom budeme trvalo vysvetľovať, že to nie je bežné, aby rodové násilie existovalo v ich rodinách. Hovorili sme už aj včera eh, o tom, že keď sa napríklad informuje o ďalších prípadoch rodového násilia. Častokrát to funguje ako akýsi narkotizačný e, systém v spoločnosti. Môže to znechutiť a môže to, môže to demotivovať e, veľkú časť spoločnosti, ale musíme s tým počítať. Musíme e, počítať s rôznymi dôsledkami, musíme hovoriť o prípadoch, musíme hovoriť s expertami a expertkami na túto tému. Rodovo podmienené násilie nemôže byť len nejaká izolovaná záležitosť. Musíme to vnímať ako prepojený fenomén. Je to fenomén, ktorý má svoje dôvody, má svoje korene ochorenie a ako aj svoje následky. A práve e, musíme tento aspekt preskúmať veľmi intenzívne v našej spoločnosti Trvalo to už celé storočia a naozaj e, bojovať proti nemu, potrebu, na, to, na boj proti nemu potrebujeme nielen zákony, ale aj zmeniť postoj, zmeniť myslenie, využiť mass media, e, komunikačné prostriedky a v tomto máme naozaj vysokú zodpovednosť, pretože to znamená, že si to vyžaduje zmeniť roli a zmeniť stereotypy. Potrebujeme transformovať reality a mentality a to je mimoriadne náročné. A práve preto, aby som ešte zodpovedala aj niektoré konkrétne otázky, ktoré spomenula pani poslankyňa z Rakúska, najmä vo vzťahu k používaniu používaniu jednotného telefónneho čísla pre poskytnutie asistencie eh, obetiam rodovo podmieneného násilia. Eh, chcem povedať, že to je jeden zo záverov, ktorý sa obsahu, nachádza v dokumente, ktorý schválila Rada ministrov eh, minulý týždeň. Bolo to Rada ministrov EPSCO. Tam bola komisia poverená, aby bol tento systém 116 spustený alebo preskúmaný na európskej úrovni, respektíve hľadá sa možno iné telefónne číslo alebo iný systém, na ktorý by sa mohli obrátiť obete obete takéhoto násilia. Musíme brať do úvahy tú mimoriadnú citlivosť, tú e, mimoriadne citlivú situáciu, v ktorej sa takéto ženy nachádzajú. Hovoríme o sexuálnych otrokyniach e, a je to realita aj v 21. storočí. E, pomenovalo to aj Organizácia spojených národov o zaobchádzaní s ľudskými bytostiami s cieľom sexuálneho zneužívania a je naozaj má mimoriadne vysokú dôležitosť, že aj komisia predloží tento návrh. E, ak má pani komisárka možno opraví, predpokladám, že e, by to malo byť na rokovacom stole e, počas apríla a počíta sa tu aj s celým zoznamom rôznych aktivít. Telefónne číslo môže byť jeden krok, ale potom je tu celý rad ďalších vecí, tak aby sa ženy cítili chránené, aby, aby ženy, ktoré sú obeťami takéhoto sexuálneho znívaženia, aby, aby cítili, že tu je akási forma ochrany aby tu boli konkrétne eh, kroky, ktoré budú zamerané na boj proti mafii, proti sieťam, ktoré obchodujú a zneužívajú takéto ženy a zároveň aby sme zvýšili povedomie spoločnosti. Občania, eh, zároveň aj demokratická spoločnosť nemôžeme byť komplicmi v takejto formy eh, z otroctva a práve preto e, musíme o tejto téme konkrétne hovoriť a treba si uvedomiť, že tu je veľa ticha, veľa zakrývania a veľa takéhoto spolupáchateľstva zo strany väčšinovej spoločnosti. Naozaj potrebujeme chrániť obete, potrebujeme prenasledovať tieto siete a tieto mafie a potrebujeme zvyšovať povedomie spoločnosti tak, aby sme neboli spolupáchateľmi v takejto forme otroctva a to e, viac ako len v akomsi súbore aktivít. Je dôležité, aby, sme, aby tieto ženy vedeli, na koho sa môžu obriatiť a ako môžu uniknúť z týchto mafiánskych sietí a z týchto kruhov. Potrebujeme vedieť, e, ako ich posilniť, ako zvýšiť pocit, že majú niekoho, na koho sa môžu obrátiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani komisárka Reding. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja, mňa zaujali veľmi tie detaily, ktoré členovia národných parlamentov predložili, aby preukázali, čo už existuje v jednotlivých krajinách. na ochranu žien alebo boj proti násiliu. No a Práve toto teraz na úrovni komisie robíme. Zhromažďujeme a analizujeme všetky prijaté opatrenia, aby sme sa poučili z toho, čo fungovalo a čo nie. Pretože v iných členských štátoch, alebo tie veci, ktoré v členských štátoch fungovali, môžeme použiť hm, niekde inde, no a tie, ktoré nie, tým sa vyhneme. Na to robíme teraz v dvoch štúdiách. V jednej štúdii o legislatívnych podmienkach eh, v a, a normách v členských štátoch. To je štúdia, ktorá bude vydaná na jeseň a ďalšia štúdia sa zaoberá eh, tými nebezpečnými tradičnými aktivitami a ako sú prepojené eh, s tým, čomu sa tak všeobecne hovorí kultúra, ale čo ja odmietam nazývať kultúrou, pretože ja si myslím, že zločin je zločin, aj keď sa uskutoční pod rúškom, alebo ak je spáchaný pod rúškom kultúry. No a to bude zverejnené v apríli. No a potom 25. novembra zasadne konferencia na vysokej úrovni, aby sme sa zaoberali konkrétnymi opatreniami, ktoré budú predložené. Podľa môjho názoru, ja som presvedčená, zopakovali alebo povedali to aj viacerí z vás, že treba prerušiť tú reťaz mlčania. Ak by sa nám podarilo urobiť celoeurópsku informačnú kampaň, ako napríklad tú, ktorú je teraz o platových rozdieloch medzi mužmi a ženami, tak by to bolo dôležitým nástrojom, ktorý by umožnil, aby sa aj národné parlamenty tým mohli zaoberať a aby sa aj na národných úrovniach začalo diskutovať, pretože nestačí, keď len Európsky parlament a komisia zriešiť tieto témy v Bruseli. Nie, treba to riešiť v členských štátoch. Takže v tom sa spoliehame na vašu pomoc. Padla tu otázka o lesbičkách. Charta základných práv hovorí jasne. Nie je prípustná žiadna forma diskriminácie, či už zo sexuálnych alebo z dôvodov sexuálnej orientácie, vierovýznania a tak ďalej. Nie, žena je žena a musí byť rešpektovaná bez ohľadu na to, ako žije a čomu verí alebo aký je jej svetonázor. No a teraz tá núdzová linka. Komisia vytvorila a možnosť zriadiť núdzovú linku 116. Niektoré hm, tie núdzové linky už boli pridelené napríklad a, nezvestným deťom. Avšak e, musím povedať, že s malým úspechom, pretože aj keď sa dohodneme, že budeme mať núdzovú linku pre nezvestné deti, tak členské štáty to nerealizujú, neimplementujú. Takže iste myslím, že núdzová linka e, na boj proti násiliu na ženách by bola dobrá, ale potrebujeme, aby e, národné parlamenty lobovali mm, voči vládam nielen aby v Bruseli tvrdili, že áno, je to vynikajúca vec, ale treba to presadiť do praxe. Potrebujeme infraštruktúru, potrebujeme niekoho, kto bude odpovedať na tie otázky, potrebujeme vybudovať prepojenia s políciou, potrebujeme poskytovať pomoc obetiam. Takže tento problém sa netýka len čísla, len tej núdzovej linky No, pani predsednička, ak by sme prijali aj takúto linku, tak ja by som vás chcela vyzvať, aby ste, aby ste zvolali zasadnutie Európskeho parlamentu s národnými parlamentami, aby sme pri implementácii takejto núzovej linky postupovali koordinovane. A to je skutočne mimoriadne dôležité. Takže ďakujeme veľmi pekne za vaše názory a, a teším sa, že v budúcnosti pro ukončení prípravných prác a sa ešte raz stretneme s národnými parlamentami 25. novembra. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa zapojili do prvej časti tejto diskusie. Chcem sa poďakovať opätovne pani ministerke aj do Almagro, ako aj pani komisárka Reding za to, že sa zúčastnili tejto prvej časti panelovej diskusie. Chcela by som pripomenúť, že uskutočnia sa aj ďalšie kola diskusie, kde naši účastníci budú mať možnosť sa zapísať na zoznam rečníkov. a máme potom v dispozícii 1 hodinu a 10 minút na to, aby sme si vymenali skúsenosti z jednotlivých členských štátov. Takže teraz pristúpime k druhej časti diskusie. A to by som chcela privítať ako prvú rečníčku v rámci druhej časti nášho programu pani Inés Alberdy, ktorá je výkonnou riaditeľkou v rámci rozvojového fondu OSN pre ženy UNIFEM. Silniče vás vítam v Európskom parlamente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 Príjemné popoludnie je naozaj mimoriadná česť pre mňa stretnúť sa s Európskym parlamentom pre príležitosti oslavy Medzárodného dňa žien v tomto roku, ktorý naozaj aj zároveň je 15. výročím oslavy e, prijatia platformy, akčnej platformy v Pekingu. Chcela by som poďakovať Jeržimu Buzekovi, ktorý je predsedom Európskeho parlamentu a zároveň Eve Brit Svensson, ktorá je predsedničkou výboru Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť za to, že tento, toto podujatie umožnili. Takisto chcem vyjadriť svoje poďakovanie e, našim cteným ministerkám rovnosti, pani Bibiane Aido, a rovnako ako aj Vivian Redingovej, ktorá je podpredsednička komisárka e, Európskej komisie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Dnes, 15 rokov po Pekingu a 10 rokov po deklarácii milénia, o miléniovej deklarácii, musíme e, zhodnotiť napredovanie v oblasti podporovania rodovej rovnosti e, žien. Oni zastupujú 18,6 všetkých sradiel v parlamentoch na svete E, takýmto spôsobom sa nám darí aj zároveň znižovať e, rozdiely v základnom vzdelávaní u väčšine krajín a zároveň aj narastá e, počet aktívnej populácie žien, ktorá je stále, väčším, stále do väčšej miery odmeňovaná vo väčšine regiónov sveta. Napriek tomu stále nám zostáva len 5 rokov do to, na to, aby sme naplnili vytýčené rozvojové ciele milénia, milénové rozvojové ciele a máme pred sebou dlhú cestu ženy e, sú ešte stále e, vlastne e, v menšine 4 ku 1 vo väčšine parlamentov sveta. Približne dve tretiny pracovníčiek v rozvojových krajinách e, zastáva, pracuje na veľmi citlivých miestach. E, platy žien vo väčšine, sviet sú, väčšine krajín sveta sú v priemere nižšie ako platy mužov aj na rovnakých pozíciách a milióny, mužov, milióny žien a dievčat e, sú obeťami násilia častokrát pod záštitou domácej idylky alebo domáceho, domáceho života. A práve preto je nevyhnutné eliminovať násilie páchaného na ženách práve pre príležitosti Medzárodného dňa žien. A tento fenomén e, aj nám umožní hodnotiť napredovanie e, v oblasti tohoto zložitého fenoménu. 186 krajín ratifikovalo CEDAV na základe tohoto dokumentu alebo tohoto dohovoru sú vlády zodpovedné za to, aby pôsobili preventívne, trestali a zároveň aj, aj, aj vlastne efektívne riešili všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách. Táto zodpovednosť bola zvýšená na najvyššiu mieru dôležitosti v rámci OSN prostredníctvom kampane generálneho tajomníka ktorá sa nazýva Spojme sa, pre, aby sme skončili s násilím páchanom na ženách. 10 rokov po schválení rezolúcie 1325 Bezpečnostnej rady o ženách, miery a bezpečnosti, rezolúcia 1820 pomenúva sexuálne násilie ako tému bezpečnostnej dôležitosti alebo medzinárodnej bezpečnosti. A práve preto je nevyhnutné, aby tu nebola beztrestnosť, najmä voči e, rôznym sexuálnym deliktom. Práve preto e, ženy sú naďalej prítomné v, v rôznych procesoch e, mieru, pretože sú dôležitými, dôležitými predmetmi týchto projektov. Viac ako 10, teda menej ako 10 e, takýchto konfliktov e, pramení z rôznych historických konfliktov. To všetko odzrkadluje problém v oblasti implementácie a zároveň aj v oblasti efektívneho, e, efektívneho získavania čísel. Práve preto chcem aj uznať tú líderskú úlohu, ktorú preukázal Európsky parlament pri tom, ako sa vysporiadal s týmto trvajúcim problémom a zároveň chcem veľmi poďakovať za prácu pani Eve Brit Svensonovej za to, ako túto tému presadzuje. Počas minulého roka s cieľom podporiť kampaň UNIFEM Povedz nie násiliu. Európsky parlament prijal deklaráciu, ktorá vytýčila e, rok e, tolerancie, nulové tolerancie voči rodovému násiliu proti ženám. To je naozaj veľmi jasné gesto, veľmi jasné politické gesto, ako túto tému vytýčiť a ako ju dostať do verejnej debaty ako čosi, čo je centrálne a dôležité. Na svetovej úrovni Povedz nie, tá kampaň Povedz nie sa stala základnou platformou, ktorá umožňuje e, zároveň aj dokument umožňuje dokumentovať a, a lepšie odhalovať rôzne aktivity, ktoré sa dejú na lokálnej úrovni, dokáže e, spúšťať e, aktivity a iniciatívy na lokálnej úrovni, ktoré bojujú proti tomuto fenoménu. Je to konkrétny príspevok ku kampanii Spojme sa generálneho tajomníka OSN. Odkedy sa spustila e, minulý rok v novembri, tak sa registrovalo viac ako 200 tisíc lokálnych aktivít, lokálnych projektov, povedz nie, čo naozaj e, dvojnásobne prekročilo ten pôvodný počet projektov, ktorým bolo dosiahnuť 100 tisíc lokálnych projektov, tak e, a, a tie sme chceli dosiahnuť do Medzárodného dňa žien Občania a občianky z viac ako 190 krajín využili túto, platform, využili túto platformu aj na webe, eh, tak aby, aby bojovali eh, a zároveň aby to využili ako priestor pre obranu a podporu týchto tém a otvorenie týchto tém, ktoré sú spojené eh, s rôznymi sociálnymi fenoménmi. Viac ako 200 organizácií občianskej spoločnosti sa pripojilo k kampani Povedz nie počas tohoto roka, pričom 69 vlád vrátane 30 hm, hlav štátov a viac ako 700 poslancov a poslankyň podpísali vlastne svoju, a sa podpísali po túto deklaráciu. Niektorí už aj prijali konkrétne kroky a niektoré krajiny prijali konkrétne kroky, ako napríklad stiahli svoje výhrady voči eh, dohovoru CEDAV alebo napríklad sa prijali, pridali k jeho e, občím protokolom. E, takýmto spôsobom sa, e, sa napríklad aj zvyšuje financovanie pre medzinárodný plán a takisto aj posilnili napríklad právomoci a možnosti policie a súdnictva, tak aby dokázali efektívnejšie bojovať proti týmto formám násilia. Tento rok očakávame, že vytvoria aj nový impuls preto, aby sme znížili ten, tú vzdialenosť a ten rozdiel medzi kompromismi a implementáciou. Um, v duchu rezolúcie vytvorenia novej a, a spoločnej identity e, medzi mužmi, a ženami, medzi mužmi a ženami na pôde Organizácie spojených národov. Medzi tými základnými cieľmi, ktoré sme si vytýčili na úrovni tejto novej entity, e, sme zároveň aj pripomenuli rezolúciu septembra, rezolúcia generálneho valného zhromaždenia OSN, kde hovoríme o všeobecnom zhodnotení všetkých systémov, najmä voči e, poskytovaniu asistencie jednotlivým členským štátom, e, tak ako zároveň aj naplňajú svoje záväzky a svoje ciele v oblasti rodovej rovnosti. Táto entita je riadená e, zástupkyňou generálneho tajomníka a zastáva za, zaoberá sa základnými problémami, ktoré sú spojené e, s, s celkovou pozíciou e, tejto témy a zároveň sa snaží hľadať vyšší priestor a e, vyššiu prezenciu pre túto tému v rámci Organizácie spojených národov. V súčasnosti existuje akýsi nedostatok prostriedkov, tak aby sme dokázali zvýšiť objem inovatívnych aktivít v rámci novej rodovej témy, by sme mali dokázať poskytovať systematickejšiu pomoc jednotlivým formám firmám a jednotlivým projektom v konkrétnych členských krajinách. Táto entita je formovaná e, vlastne zo štyroch špecifických rodových agentúr, ktoré už existujú. Je to OSAGI, DAV, UNIFEM a INSTROV a táto nová entita e, môže akýmsi spoločným spôsobom realizovať analýzu, a zároveň aj tvoriť programovú prácu a vytvárať normy pre propagovanie rodovej rovnosti. A zároveň sa môže stať e, v konečnom dôsledku akýmsi propagátorom e, práv žien a zároveň aj e, zuniverzálneniu rodovej témy všetkých systém, vo všetkých systémoch OSN. Táto nová entita rodu alebo rodovej rovnosti sa dostáva aj do systému um, riadenia a hodnotenia OSN a to prostredníctvom dohľadu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 konkrétneho spätného sledovania a efektívneho monitoringu implementácie. Tak, aby sme dokázali e, predísť nejakým zlyhaniam, snažíme sa využiť najlepšie možné skúsenosti, najlepšie, najlepšie znalosti a poznatky expertov, ktorí pracujú v rôznych medzinárodných sieťach zamerané na rodové témy a takýmto spôsobom sa, stala, sa to stalo ako keby e, hlavnou témou e, a hlavným a využívame témy, ktoré boli prijaté už od, od prvej konferencie o ženách v Mexiku Mexiku v roku 1975. Toto je naozaj veľmi pevný a dôležitý mandát, ktorý, s ktorým e, dokážeme zájsť ďalej na tejto e, ceste smerom e, k, k efektívnemu monitoringu i efektívnosti našich krokov. Ale stále je dôležité, aby to bolo dotované všetkými prostriedkami. Pekingská platforma sa snažila získať alebo zmobilizovať všetky prostriedky a všetky zdroje, tak aby sme zvýšili implementáciu. Napriek tomu štyri hlavné entity, ktoré sa zaoberajú téma témami rodovej rovnosti eh, spoločne zažili eh, počas posledných rokov výrazné nedostatky alebo isté nedostatky v prostriedkoch. Eh, takýmto spôsobom vlastne je stále dôležité povedať, že sú len malá, malý zlomok vo všetkých rozpočtových organizáciách a aktivitách OSN tieto skupiny žien už od začiatku obraňovali to, že aby naplno dokázali využiť svoj potenciál, táto nová entita potrebuje rozpočet. Potrebuje rozpočet na úrovni 1 miliardy dolárov ročne. E, mal by to byť rozpočet, ktorý by mal byť e, financovaný v rámci jednotlivých progresívnych etáp v prvých rokoch. Malo, malo by to byť naozaj e, výrazné vyčlenenie prostriedkov, ale malo by nám to pomôcť e, vlastne vyriešiť nedostatok prostriedkov v oblasti implementácie. Je takisto možné aj získať akúsi predstavu o nedostatku prostriedkov v oblasti eliminácie násilia páchaného na ženách, keď si napríklad prečítame poslednú správu um, z fondu OSN pre, e, pre, pre skoncovanie s násilím páchanom na ženách. Je to fond, ktorý vlastne má za, zabezpečovať poskytovanie prostriedkov e, pre boj s násilím páchanom na ženách a zaobstaráva ekonomické prostriedky. Je to fond, ktorý riadi UNIFEM a to v mene celého OSN OSN. Už od svojho vzniku tento fond bol naozaj dôležitým mechanizmom, kľúčovým mechanizmom pre podporu a modelových stratégií, pre podporu modelových stratégií eh, pre eh, eliminovanie násilia páchanom na ženách a dievčatách. Je to práve jedna z takých iniciatív, ktorá má podporiť eh, projekty, ktoré si žiadajú financovanie alebo ktoré potrebujú financovanie. Minulý rok tento fond mal objem 23 miliónov dolárov, ktoré distribuoval e, vlastne do viac vo forme rôznych foriem pomoci, rôznych programov, ktoré e, najprv boli veľmi pozorne, veľmi detálne zanalizované a transparentne zhodnotené takýmto spôsobom chceme signalizovať, že prostriedky, ktoré sme tento rok získali v rámci nášho fondu pre boj e, s rodovým násilím, sú tie najväčšie, e, alebo sú väčšie prostriedky, ako sme získali v roku 2008. To bolo o 1 milión menej a je to ešte stále viac ako v roku 2007, keď to bolo len 15 miliónov. V roku 2009 tento fond získal 1643 návrhov projektov, ktoré spoločne žiadali 857 miliónov dolárov. A ako som už povedala, len sme mohli podporiť 6, len sme mohli podporiť hodnotu 23 miliónov dolárov. Pri predstavení správy o, pred komisiou pre sociálnu spravodlivosť a práva žien Zdôrazňovali sme, že naozaj e, tento fond zohrá veľmi dôležitú úlohu v e, získavaní dodatočných prostriedkov, ktoré dosiahli objem 100 miliónov ročne, ktoré mali byť, o ktorej mal byť navýšený tento fond pre boj s rodovým násilím. Týchto 100 miliónov dolárov ročne je cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť. A Eh, tie, ten už, tento cieľ bol vytýčený aj v kampani generálneho tajomníka. Chceme ho dosiahnuť do roku 2015. Je to úsilie, ktoré sa snaží spájať všetky sektory tak aby sme dosiahli túto tému, aby sme získali eh, relevantné prostriedky. A UNIFEN práve s týmto cieľom eh, vytvoril alianciu s globálnou iniciatívou Clintonovcov, eh, tak aby sme dokázali efektívne získavať prostriedky a zároveň vytvorili, vytvorili väčší, väčší záväzok pre akciu v roku 2000, alebo vytvorili priestor pre efektívne implementovanie kompromisu pre akciu z roku 2009. Tento fond nie je jediný mechanizmus, v rámci ktorého UNIFEM podporuje iniciatívy pre vysporiadanie sa s rodovým násilím v zvyšnom čase. Dovolte mi, aby som veľmi stručne spomenula niektoré z tých iniciatív, ktoré sme spustili práve ve príležitosti revízie Pekingu po 15 rokov, a to počas posledných niekoľkých týždňov. V prvom rade hoci ten základný e, problém na, na, na globálnej úrovni e, spočíva o vytváraní alebo politických záväzkov, treba si uvedomiť, že je málo e, politických, politických expertov a zároveň aj manažerov, ktorí majú jednoduchý prístup k dátam na, celo, na svetovej úrovni, tak aby dokázali efektívne bojovať proti rodovo podmienenému násiliu na ženách a dievčatách. A práve preto takýto, takúto databázu informácií treba vytvoriť. V odpovedi na túto potrebu UNIFEM vytvoril vytvoril globálne virtuálne centrum poznania alebo znalosti, ktoré koncentruje všetky súčasné znalosti, všetky súčasné poznatky, e, e, fungujúce praktiky a zároveň aj dostupné prostriedky na svetovej úrovni. Ehm, takýmto spôsobom dokážeme zlepšiť kvalitu jednotlivých intervencií, dokážeme zlepšiť výsledky a dokážeme zároveň aj zvýšiť efektivitu a to práve s najefektívnejším využitím dostupných prostriedkov. Toto virtuálne centrum e, spája všetky lekcie, ktoré sme sa naučili počas tohoto procesu a zároveň odporúčané praktiky, ktoré sme získali získali z iniciatív zameraných na vysporiadanie sa s násilím páchanom na ženách a dievčatách. A vlastne takýmto spôsobom je to hnutie, ktoré spája aktivity vlád, občianských spoločností, medzinárodných organizácií a OSN. A práve preto UNIFEM spúšťa svoj globálny program, ktorého cieľom je e, vlastne zvýšiť povedomie o rodovo podmenenom násilí a sexuálnom násilí, a to predovšetkým v urbánnom prostredí. Tento projekt je založený najmä na skúsenostiach z Latinskej Ameriky a tento program sa snaží rozšíriť iniciatívy e, na, do viacerých miest sveta tento program pracuje s komunitami a vládami na lokálnej úrovni, analizuje praktické prostriedky ohľadom bezpečnosti, a podporuje mobilizáciu, komunitárnu mobilizáciu a zároveň aj aktivity v oblasti propagácie a obrany. UNIFEM sa snaží, UNIFEM hľadá podporu v súkromnom sektore vo všetkých aspektoch e, sa snažíme ob- obhajovať vyššiu prítomnosť žien a e, nielen vo firmách ako pracovníčky, ale ako rozhodujúce pracovníčky alebo riadiace pracovníčky. Ženy sú naozaj veľmi málo zastúpené v riadiacich pozíciách. Nedávna štúdia, ktorú, e, ktorú vyhotovila McKinsey, E, vlastne monitorovala 2300 e, exekutívnych pracovníkov v súkromnom sektore a tretina opýtaných povedala, že ich politika rodovej rovnosti v rámci firmy E, priniesla konkrétne prínosy alebo konkrétne zisky. Ďalšia tretina hovorila, že veľmi rýchlo plánujú implementovať takúto politiku rodovej rovnosti, pretože boli presvedčení, že takýmto spôsobom sa zvyšuje obchody a zlepšuje obchod. Inými slovami, tá istá podnikateľská komunita si stále viac uvedomuje e, tú dôležitosť témy a ho informuje o tom, že e, rodová rovnosť podporuje obchod a podporuje podnikanie. Minulý týždeň UNIFEM spoločne aj s Medzárodnou kanceláriou energiou ONU, OSN spustil, základný, spustil kampaň, základné princípy pre posilnenie práva žien. Boli to konkrétne e, kroky, ktoré jednotlivé firmy môžu prijať tak, aby dokázali posilniť práva žien v pracovnom prostredí tie sa skladajú z toho, že vytvárame politiku tolerancie, nulovej tolerancie nulové tolerancie pre všetky formy násilia a zneužívania na pracovisku. Zároveň sa snažíme vytrénovať personál, eh, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť, tak aby dokázal odhaliť všetky eh, formy a všetky znaky násilia alebo zneužívania v pracovnom prostredí aby som ukončila svoj príspevok, chcela by som e, len zopakovať to, čo povedala pani Brit Svensson pri príležitosti oslavy 15. E, výročia Pekinskej platformy minulý týždeň. V jej vlastných slovách e, hovorila, že je dôležité a kľúčové, aby sa politici zapojili do posilnenia práva žien a zároveň, aby pracovali na eliminácii rodového podmieneného násilia. Ako predsednička výboru pre práva žien môžem naozaj posúdiť, že sme dosiahli reálnu zmenu, aspoň zatiaľ. Násilie páchané na ženách e, aspoň už dnes tvorí veľmi dôležitú politickú tému a má vysokú dôležitosť v rámci európskych e, tém. To je presne to, čo sa snaží dosiahnuť aj kampaň Povedz nie a spojme sa takýmto spôsobom sa vlastne musíme spojiť pre boj proti rodovo podmenenému násiliu. Očakávam, že na budúci rok eh, pri Medzárodnom dení žien vás budeme informovať o tom, akým spôsobom tento politický kompromis a občianske aktivity umožnili to, že ženy a dievčatá z celého sveta eh, napredovali smerom k životu bez násilia a bez obmedzovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Alberdy. Teraz by som chcela privítať ďalšieho rečníka, je to pán Martin Karbovský, ktorý je žurnalistom z Bulharska. Nech sa páči, máte slovo. Аз съм Мартин Карбовски, работи 15 години разследващ Ďakujem pekne. Volám sa Martin Karbovský. No a investigatívnemu žurnalizmu sa Bulharsku venujem už 15 rokov. Ďakujem veľmi pekne pani Svensson, a rovnako ďakujem aj predsedovi Európskeho parlamentu Jerzimu Buzekovi za toto pozvanie. Je skutočne veľmi dobré, že naše európske štáty sa v tomto európskom megaštáte odlišujú. Avšak naše nešťastie je tiež rozdielne. Vy hovoríte o násilí, my v našej krajine hovoríme o prežití, nie o kampaniach vo Veľkej Británii alebo v iných krajinách. Každá štvrtá žena je obeťou domáceho násilia. V Bulharsku, podľa štatistických údajov, je situácia rovnaká. Ja však tomu neverím. Ja neverím tomu, že situácia vo Veľkej Británii a v Bulharsku je rovnaký počet žien, ktoré trpia násilím. Násilie v Bulharsku má úplne iné formy, je úplne iné. Dnes by som rád hovoril o praxi a postupoch, ktoré sú veľmi zlé. My v Bulharsku, mm, bohužiaľ, sme obeťami zlých postupov v tomto megaštáte. A to je polievanie žien kyselinou to ľudia, ktorí žijú v Európe, nedokážu pochopiť. Nie sú to nejaké náhodné incidenty. Nie, je to epidémia, ktorá sa šíri už dlhé roky. A netrpia len ženy, netrpia len zástupcovia menšín, ktorí tým trpia menšiny, ktoré nie sú rovnaké ako vo zvyšku Európy. Rovnako trpia študenti, pokladníci, pokladníčky, sestry, doktory, doktorky. V Bulharsku je zaznamenaných 24 prípadov polieťa žien kyselinou za ostatných 10 rokov. Je to určitá forma mačizmu. Samozrejme, ženy prežijú takýto útok, ale nedokážu viesť, nedokážu viesť plnohodnotný život. A to sa deje aj na iných miestach, ako v Pakistane, vo Veľkej Británii. No sú tiež údaje o tom, možno aj v Rumunsku sa objavilo pár prípadov, ale v Bulharsku je to skutočne 24 prípadov. A rovnako muži sa stávajú obeťou podobných útokov. Je to ako akási krvná pomsta. A zatiaľ bol, bol vynesený len jeden a rozsudok, ktorý nadobudol aj účinok. A bol postihnutý ten objednávateľ tohto zločinu, ako aj, a, ako aj páchateľ. Už náš štát je prakticky bezmocný. No a je zarážajúce, že neexistujú alebo neboli vynesené e, rozsudky. Samozrejme, to je ešte stále dedičstvo komunizmu. Avšak, čo sa týka žien, tak násilie páchané na ženách sa berie ako súčasť rodinných vzťahov. Aj incidenty s kyselinou. Spoločnosť sa k tomu stavia ako k domácemu problému, čiže ako k niečomu, čo je v rámci rodiny. My nevieme, v akom rozsahu náš štát môže zasahovať. Napríklad vo Francúzsku sa teraz hovorí o zákone, o návrhu zákona, kde sa hovorí, že možno už eh, nebude povolené dať facku dieťaťu, keď sa nebude slušne správať. No už v Bulharsku je situácia diametrálne odlišná. Psychológovia si myslia, že obete týchto zločinov sú ženy, pretože tento hrozný a krutý čin má za cieľ zničiť ich krásu, na celý život ich poznačiť jazvami a vyvolať v nich strach. V posledných rokoch sa objavilo viac prípadov ako v minulosti. A teraz premiér Bojko Borisov prislúbil, že príjme nevyhnutné opatrenia. On prislúbil, e, že páchateľom takýchto činov budú hroziť celoživotné tresty odňatia slobody, avšak ten proces je veľmi pomalý. V určitých častiach Európy násilie na ženách je neustále ignorované, pretože sa berie ako súčasť normálneho rodinného života. V Bulharsku je toto pravidlo. Nezme, nemení sa to. Plynú nám dni a mesiace, avšak situácia sa nejak nemení. No a ten čas, ktorý ubieha, zatiaľ čo o tom hovoríme, e, je náš život. Ja som žurnalista a ja nemôžem robiť nič iné, len o tom písať a informovať o tom. E, je tu so mnou žena, ktorá sa stala obeťou toho hrozného činu poliatia s kyselinou. Spolu so mnou chcelo prísť ešte 5 ďalších žien. Bohužiaľ, musia sa v týchto dňoch podrobiť operáciám. Snažia sa, aby napravili tvár, pretože tá kyselina sa aplikuje na tvár. No a ja vám nepoviem, kde tá žena dnes sedí. Je tu medzi nami v tejto miestnosti, ale nepoviem vám, kto to je a kde sedí. ani jeden bulharský žurnalista respektíve takmer všetci bulharskí žurnalisti už nejakým spôsobom o týchto trestných činoch informovali. Avšak inštitúcie sú, sú absolútne ignorantské a túto situáciu si vôbec nevšímajú. Táto žena nemá vlasy, má len jedno oko, jej presia sú takmer neidentifikovateľné. To sú a, tie následky, ktoré tento čin zanechá na ľudskom tele. Ja nechcem upozorniť teraz na túto ženu v miestnosti, pretože my by sme mali a poukazovať na vinníkov, na páchateľov a nie na obete. Tá žena, ktorá tu je dnes s nami, takmer nikdy, alebo len veľmi zriedka, opúšťa svoj domov, pretože jej manžel sa jej stále vyhráža. Nemáme už veľa času. Ja by som chcel povedať, že ja som presvedčený, že naše zámery vyústia do konkrétnych opatrení. Ak Vania, tá žena, ktorá tu je dnes s nami, ak by sa odvážila poskytnúť nejaký rozhovor, e, tak e, bude čeliť e, ďalšiemu utrpeniu, pretože v Bulharsku sa páchatelia tvária ako obete trestných činov. Ja som za ostatných niekoľko rokov vytvoril zoznam. Máme 75 detí, ktoré prišli o život v zariadeniach pre starostlivosť o deti. Nož štát nerobí absolútne nič. Volám sa Martin Karlovský, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne. A slovo má teraz pán Morten Šerum, ktorý je riaditeľom agentúry pre základné práva EÚ. Srdečne vás vítam v parlamente, našom semináre a máte slovo. Thank you very much, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, dámy a páni. Najprv by som sa chcel poďakovať parlament, e, parlamentu a výboru pre ženské práva za organizáciu tohoto podujatia, kde sa zaoberáme násilím na ženách. Čo sa týka násilia na ženách, tak sa zistilo, že asi 45 žien v Európe sa stali obeťou mužského násilia počas svojho života. Rovnako sa odhaduje, že celkové náklady domáceho násilia v Európskej únii mohli, mohlo dosiahnuť 12 až 20 miliard eur. Je jasné, že takéto útoky sa musia identifikovať a musia sa e, riešiť ako e, mužské násilie na ženách, pretože sú to ženy takéto násilie bráni tomu, aby sa ženy plne zapojili do, do verejného a pracovného života. V niektorých prípadoch ide tu o porušovanie základných e, práv ženy. Je to právo na, na dôstojnosť, na právo na život a na rovnosť medzi pohľaviami a porušovanie telesnej a mentálnej integrity. To znamená, že musíme k tomu pristupovať ako porušovanie základných práv Položíme si otázku, aký pokrok sa podaril dosiahnuť v súčasnosti v Európskej únii. Poprvé, rovnosť mužov a žien je základné právo, ktoré je teraz súčasťou zakladajúcich zmluv únie a je to aj súčasťou základných práv, charty základných práv, ktorá je teraz právne záväz, záväzná prosencom Lisabonskej zmluvy. Nerovnosť pri, v pracovnom živote a nerovnosť, nerovnaká pláca toto je vec, ktorú musíme riešiť v Európskej únii. A toto znamená určitý, určitý to možnosť násilia. Dôležité je poskytovanie služieb ako škôlky, jasle. Toto môže vytvoriť túto možnosť na nezávislosť a na zapojenie do trhu práce. A rovnosť šanci pre ženy môže mať pozitívne dopady, že ženy sa oslobodia od e, takých vzťahov, kde sú zneužívané. Riešenie nerovnosti medzi pohľaviami a, a keď to zadefinujeme ako základné právo, tak e, musíme toto riešiť ako problém mužského násilia na ženách. Vieme, že je tu agenda, ktorá sa týka ľudských práv, ale ešte neobsahuje všetky dôležité prvky a preto stále dochádza k zneužívaniu a porušovaniu práv žien. V súčasnosti zažívame to, že ľudia citlivejšie reagujú na rasizmus ako na porušovanie rovn- princípu rovnosti. Spomnem tu jeden príklad. Napríklad, ak nejaký zamestnanec, ktorý je príslušníkom nejakej menšiny a dostáva povedzme 20-30% menej peňazí ako niekto, kto, aj nie, kto je súčasťou majoritnej populácie, tak v súčasnosti sa toto veľmi rýchlo identifikuje ako rasizmus. Ale ak žena zarába menej ako muž a robí tú istú prácu, častokrát sa to snažíme vysvetliť, že sa tam zohľadňujú určité faktory, ako napríklad práca na čiastočný úvezok, materstvo a tak ďalej. To, čo sa nám nepodarilo identifikovať v tejto oblasti, je, že sú tu určité bariéry, diskriminácia, ktoré pôsobia v oblasti zamestnanosti. To znamená, že musíme kriticky hodnotiť to, či, či bojujeme proti porušovaniu základných práv a či pomáhame ženám v jednotlivých oblastiach. Takže aký pokrok sa dosiahol v oblasti riešenia mužského násilia na ženách? V 90. roku 20. storočia Európska komisia a parlament identifikovali problém mužského násilia na ženách. Keď si pozriem naše členské štáty, tak vidíme niečo, čo by sme mohli popísať ako určitá, určitá mm, určitá snaha riešiť jednotlivo tento problém. Táto situácia je riešená rôznym spôsobom. Je tu snaha podporiť ženy ako obete mužského násilia a každý región, každé mesto, každý štát reaguje na tú situáciu ináč. To, čo je jasné, je, že mužské násilie na ženách sa neberie veľmi vážne, nevníma sa ako, základné poruš- ako porušovanie ľudských, základných ľudských práv v Európskej únii. To znamená, že obete nemajú nárok na rovnakú ochranu. Boli tu viaceré iniciatívy, ktoré vyšli z parlamentu a snažili sa riešiť problém, tento problém celej Európskej únie. Napríklad to bolo uznesenie z marca 2009, ktoré sa týkalo mrzačenia ženských pohľadných orgánov. Alebo potom november 2009, čo bolo uznesenie o skoncovaní s násilím na ženách. A napríklad, čo sa týka španielského predsedníctva, mali sme, mali sme možnosť si vypočuť pani ministerku. My sledujeme prácu španielského predsedníctva, vieme, že sa zameriavajú na boj proti násiliu a to je niečo, čo musíme podporovať. Agentúra pre zákonné práva sleduje eh, prácu predsedníctva a sú tu určité kroky, ktoré by umožnili to, aby sa poskytovala porovnateľná ochrana obetiam, keď, keď sa pohybuje v rámci Európskej únie. Ďalej je tu podpora pre určité jedno telefónne číslo Európskej únii alebo vytvorenie monitorovacieho centra, ktoré by sa oberalo e, násilím, rodovým násilím a podpora obetí. Sú to aj paralelné iniciatívy, komisie, ktoré sa zameriavajú na obete. Toto by sa malo zohľadniť keď sa budeme snažiť, snažiť vytvoriť určité reakcie na mužské násilie na ženách. Štokholmský program ako taký sa tiež venuje tejto oblasti. A tiež sa snažia pomáhať obetiam. Ak chceme komplexnejšie riešiť túto oblasť, tak je dôležité, aby sme mali prístup k údajom, aby sme si uvedomili, aký je rozsah tento fenomén. Sú tu členské štáty, ktoré zbierajú príslušné údaje, ale nie je tu žiadna európska databáza, ktorá by sa zameriavala na násilie mužov na ženách. Toto je štruktúrálny problém vo všetkých členských štátoch, ako sme počuli od viacerých rečníkov. A práve preto by sme to mali riešiť na európskej úrovni, prostnícom európskeho prístupu, aby sme zbierali porovnateľné údaje, aby sme mohli lepšie riešiť tento fenomén. A toto je samozrejme určité miesto, kde naša agentúra môže zohrávať určitú úlohu. Naša agentúra vo Viedni reagovala na uznesenie, bola reakcia na uznesenie parlamentu, kde išlo o to, aby sa vytvárali štatistiky, ktoré budú zahrnúť všetky formy diskriminácie, kde by išlo o porovnateľné údaje, ktoré sa týkajú násilia na ženách v Európskej únii. V súčasnosti agentúra zohľadňuje radový princíp ako jeden z prístupov v oblasti monitorovania ľudských práv. My sa zaoberáme napríklad obchodovaním s deťmi, homofóbia, zameriavame sa na migrantov, národnostné menšiny, na mentálne zdravie a postihnutie. Aby som teda spomenul pár oblastí. A tieto oblasti slúžia na to, aby sme poukázali na to, že základné práva v prípade žien sú častokrát obmedzované. A to z viacerých dôvodov. Prednedávnom sme prezentovali e, výsledky štúdie, kde sme sa obratili na približne 24 tisíc ľudí, ktorí boli migranti alebo členmi nejakých menšín v Európskej únii. Takto sme získali cenné údaje o ženách, ktoré zažívajú diskrimináciu v každodennom živote. Zároveň tento projekt znamená, že naša agentúra získala cenné skúsenosti ktoré sa týkajú štúdie v oblasti základných práv. A toto skutočne je veľmi potrebné. Štúdia bola teda úspešná, bolo to, bolo to vlastne prvýkrát, čo sa niečo takéto vykonalo v Európskej únie, únii a vychádzajúc z toho, agentúra vykoná ďalšiu štúdiu v roku 2011, ktorá sa bude zameriavať na mužské násilie na ženách a v roku 2010 zahájime pilotný projekt. To znamená, že my vypracujeme indikátory, budeme mať porovnateľné údaje pre všetkých 27 členských štátov a budeme sa môcť zaoberať rozšírením mužského násilia na ženách. Takto získame cený zdroj informácií pre európske inštitúcie a pre členské štáty. Toto umožní vám aby ste sa lepšie zamerali na problém mužského násilia na ženách. Pani predsedníčka, keď sa tak pozriem späť, tak vidím, že v Európskej únii sa dosiahol značný pokrok, a to aj na úrovni členských štátov, čo sa týka rovnosti šancí mužov a žien. Ale z toho, čo sme si dnes vypočuli, vidíme, že ešte je pred nami dlhá cesta, je tu množstvo vecí, ktorými sa musím zaoberať, ako aj mužským násilím na ženách, a na záver by som chcel zdôrazniť, že všetci máme povinnosť riešiť túto vec, zasadi, zastaviť násilie na ženách a naša agentúra bude na tom pracovať. Ďakujem. Vám tak, tak. Tričná vďaka s všetkým rečníkom v rámci druhej časti tejto diskusie. Teraz budeme mať možnosť položiť otázky. Chcela by som pripomenúť našim účastníkom, že je možno sa zapísať na zoznam rečníkov. To znamená, že ak niekto chce byť na zozname rečníkov, poprosím ho, aby sa tam zapísal. Aby sme teda mali kompletný zoznam rečníkov. Ako prvý vystúpi v druhej časti diskusie pani Sinclair, ktorá je členkou Európskeho parlamentu. Nech sa páči, pani Sinclair. Thank you very much, uh... Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujeme pekne za dnešnú diskusiu. Naozaj to považujem za mimoriadne dôležité. Každá príležitosť eh, diskutovať o tejto téme a zdôrazniť túto tému je veľmi cenná. A je to téma, s ktorou veľmi silne súcitím. Bol som, eh, bola som veľmi pohnutá eh, tým, čo povedal pán Karbovský ohľadom tých udalostí, ktoré sa stali v Bulharsku boj proti násiliu, predovšetkým rodovo podmenenému násiliu, musí byť vyhrané. vyhraný. Je to predovšetkým um, násilie, ktoré obmedzuje ženy v ich základných právach. A to je rozhodne zločin. Dnes vyzývam Spojené kráľovstvo a všetky členské štáty v celej Európskej únii, aby prijali uh, pozitívne kroky v boji proti tejto rakovine v spoločnosti a aby sme vytvorili nevyhnutnú infraštruktúru. Musíme dúfať, že tento príklad sa rozšíri aj všade inde vo svete. Vyzývam aj tých, ktorí sú obeťami takéhoto násilia, aby mali silu povedať nie takémuto zneužívaniu, aby to nahlásili na relevantných orgánoch. Členské štáty musia prijať konkrétne kroky a veľmi vážne v tomto smere konať. Rovnako vyzývame členské štáty, aby začali so vzdelávacími kampaňami zameranými na mladých ľudí a pevne verím, že tým dokážeme investovať do budúcnosti. Myslím, že všetci v miestnosti súhlasíme s tým, že násilie nie je nikdy akceptovateľné. A štatistiky boli aj spomenuté, že jedna zo štyroch dospelých žien je obeťou násilia no, bola obeťou násilia. A chcem vám povedať ja príklad, keď som ja bola obeťou násilia, bol to 12. januára 2005 bola som zrazená pesťou eh, na zem šiestimi mužmi, eh, ktorí, utekala som 40 alebo 50 jardov, bola som skopaná eh, na základe nezávislej lekárskej správy som mala 21 rán, ktoré boli spôsobené týmto zaobchádzaním alebo týmto násilím. A kde sa to stalo? Stalo sa na mojom pracovisku v Európskom parlamente v Štrasburgu. A čo urobili orgány parlamentu? Absolútne nič. Ešte stále dnes eh, musím chodiť do práce a prechádzam okolo tých ľudí. Takže naozaj musíme začať hovoriť o tejto téme. Je v poriadku, že o tom kážeme iným ľuďom, ale najprv si zameďme pred vlastným prahom. Tak, eh, Mrs. Sinclair. Ďakujem pekne, pani Sinclair. A teraz vystúpi v mene parlamentného zhromaždenia Rady Európy pani Clintanilla. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Je naozaj mimoriadná česť eh, môcť vystúpiť pred vami všetkými, a to v mene parlamentného zhromaždenia Rady Európy pri tejto príležitosti naozaj otvárame cestu k nádeji. Cestu k nádeji pre tisícky žien, ktoré sú postihnuté obeťami rodovo podmeneného násilia a opäť sme zdôraznili svoj záväzok a svoje ciele ako Európska únia, ako OSN a zároveň ako Rada Európy a to odmietať a bojovať proti násiliu páchanom na ženách. Rada Európy už mnoho rokov veľmi aktívne bojuje proti násiliu, ktorého obeťami sú ženy. V súčasnosti rada pripravuje dohovor, dohovor o prevencii a boji proti násiliu páchanom na ženách a zároveň aj špecifickou formou. Je to zamerané na domáce násilie tak, aby sme dokázali pokryť aj prípady tých žien, ktoré desproporcionálne sú postihnuté um, týmto násilím. No a malo by byť pripravené uh, na jar roka 2011. Tento dohovor bude hovoriť o štyroch oblastiach. Ochrane obetí, prenasledovaní páchateľov a zároveň zdrojov násilia, o prevencii a o integrovaných politikách zameraných na rovnosť medzi mužmi a ženami. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy um, žiada vytvorenie politických stratégií a politických kompromisov na vysokej úrovni. Takýmto spôsobom musíme reagovať na uh, nedávny vývoj a zároveň aj v tomto duchu treba pripomenúť aktivity parlamentného zhromaždenia Rady Európy a 47 národných parlamentov jednotlivých členských štátov. Je kľúčové, aby naše štáty naozaj prijali také zákony, vytvárali štatistiky a zároveň e, zvyšovali vizibilitu rodovo podmieneného násilia. A je samozrejme nevyhnutné, aby aj potom podpísali tento budúci dohovor, tak aby boj proti násiliu bol efektívny a práve preto, vážená pani predsednička, v mene Rady Európy vám chcem poďakovať, chcem poďakovať vám, rovnako ako aj pani ministerke rodovej rovnosti španielskej vlády, e, ktorá dnes zastupuje predsednícku krajinu Európskej únie, tak aby... A gratulujem vám k tomu, že si dali nový impuls v rámci boja proti rodovo podmienenému násiliu. Vítame túto iniciatívu a naozaj veľmi pozorne budeme sledovať jednotlivé návrhy, ktoré v súčasnosti pripravuje Európska únia a a to najmä e, v kontexte vstupy Lisabonskej zmluvy do platnosti. Vážení parlamentní kolegovia, je nevyhnutné zjednotiť svoje úsilie a svoje hlasy tak, aby sme dokázali efektívne bojovať proti násiliu páchanom na ženách v Európe. A to je nevyhnutné. Je nevyhnutné, pretože ženy potrebujú naše odhodlanie a našu aktivitu, potrebujú našu podporu, tak aby sme dokázali presadzovať zákony a zároveň meniť mentalitu a postoje. Potrebujeme bojovať spoločne, tak aby sme dokázali e, dosiahnuť čoraz väčšiu úspešnosť v boji proti rodovo podmenenému násiliu, rovnako ako Európska úniu, aj ako priestor, ktorý pokrýva Rada Európy. Práve preto je nevyhnutné, aby sme spolupracovali, aby sme komunikovali a to s cieľom prípravy tohoto budúceho dohovoru na pôde Rady Európy. Parlamentný Eh, parlamentný dohovor bude v tomto smere veľmi dôležitý. Naše parlamentné zhromaždenie odhodlané pokračovať v dialógu a v komunikácii s Európskym parlamentom, tak aby sme všetci spoločne posilnili to úsilie a aby sme spoločne sa podporovali v boji proti násiliu páchanom na ženách. Je to naša, náš spoločný cieľ, naša spoločná vízia smerom k sociálnej spravodlivosti, k rovnosti a zároveň aj smerom k rovnakým právam pre všetky ženy v Európe. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, Ďakujem pekne. A, a ja sa teším na spoluprácu s parlamentným zhromaždením Rady Európy. A teraz vystúpi pani Thompson z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička som naozaj veľmi rada, že španielské predsedníctvo si osvojilo túto iniciatívu ohľadom vytvorenia Európskeho observatória pre rodovo podmienené násilie a zároveň aj e, tú myšlienku telefónneho čísla 116. Zároveň by som chcela uviezť, že aj španielská legislatíva je najlepší model, najlepšia inšpirácia pre ostatné členské štáty. E, zároveň by som ale chcela e, upriamiť pozornosť na špecifickú skupinu žien, ktoré sú obeťami násilia tu v tomto parlamente pred niekto, niekoľkými rokmi sme schválili správu o migrantoch, o ženách v migrujúcich situáciách alebo ženách, ktoré migrujú v Európe a hovorili sme, že najcitlivejšia skupina žien v Európe sú práve ženy, ktoré migrujú a aj španielské ministerstvo pripravilo štatistiku, na základe ktorej eh, vlastne vyplynulo, ktoré skupiny sú najviac eh, vystavené násiliu a zdá sa, že to sú, že rôzne skupiny migrantov sú častokrát um, skupiny, kde je intenzívnejšie násilie prítomné ako napríklad v majoritnej španielskej populácii. Čo vidíme aj v iných európskych krajinách, eh, sme si mohli vypočuť, že aj v minulosti hovorili, počuli sme o rôznych skupinách v Spojenom kráľovstve, kde niektoré ženy sú viac vystavené násiliu ako, ako iné. Myslím si, že jeden problém je v tom, že tu máme nový fenomén eh, ktorý sa nazýva objednané manželky. A častokrát to vidíme v Dánsku a v štatistikách v Spojenom kráľovstve, ale aj v iných krajinách, tie ženy, ktoré sa častokrát eh, ocitnú v takýchto, um, takýchto zachytných centrách, sú ženy, ktoré boli ako keby objednané z iných zámorských krajín a sú vlastne eh, ako keby dovezené, aby sa stali manželkami eh, mužov, ktorí nie sú ich národnosti, ale iné národnosti. Častokrát vidíme aj tento prípad v Dánsku, sú to veľmi citlivé ženy, ktoré sú vysoko zraniteľné, nemajú žiadnu rodinu a nikoho, kto by ich chránil tieto ženy, keď sa obrátia na políciu, tak sú výrazne ohrozené, sú, e, majú vysoké riziko, že budú deportované práve kvôli tomu, že ich, e, ich vlastne pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt je závislé od e, rodinného statusu. A práve preto je najvyšší čas, aby sme naozaj prijali spoločnú európsku smernicu o boji proti násiliu páchanom na ženách. To zahrňa okrem iného aj ochranu týchto obetí a Samozrejme to aj si to vyžaduje to, aby sme vytvorili spoločné štandardy v Európe pre ochranu obetí a zároveň aj spoločné štandardy pre potrestanie páchateľov. Pretože naozaj som mimoriadne prekvapená tým bulharským príkladom a rozmýšľam, rozmýšľam, že prečo ten ma- manžel danej ženy ešte nie je vo väznici. Ďakujem pekne. Tak, Ďakujem pekne, pani Thompson a ako ďalšia vystúpi podpredsednička výboru pre rovnosť šanci. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade Chcela by som vám veľmi srdečne poďakovať za osvojenie si tejto iniciatívy. Je to naozaj veľmi zaujímavá iniciatíva, veľmi zaujímavá diskusia a mm, vypočuli sme si aj prípady špecifických situácií. Všetci sme spoločne v tejto kampani, no a myslím si, že v rámci tejto kampane by sme nemali zabúdať na to, čo je realita. Spoločne máme kampaň za legislatívu, za koordináciu štatistik medzi členskými štátmi smerom k vytvoreniu konzistentného trestného zákona a trestného práva. Musíme naozaj všetkým jednoznačne preukázať, že všetkých 27 členských štátov sa snaží urobiť to isté a naozaj tomu nemôžeme uniknúť nemôžeme uniknúť skutočnosti, že my všetci sa snažíme dosiahnuť tento spoločný cieľ. Samozrejme, bude tu koordinácia medzi parlamentom, komisiou a radou. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na dva body síce mm, to sú, to sú veci, ktoré som zažila ja vo svojej minulosti. Tento prvý problém, e, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, je to, že pracujeme spoločne e, spoločne na tom, aby sme oslobodili e, ženy na celom svete. Aby sme oslobodili ženy, ktoré sú obeťami, častokrát cítia vinné, je ťažké prehovoriť v takýchto situáciách. Je ťažké hovoriť o násilí, ktorého sú obeťami a násilí, ktorom, ktorému podľahli. Boja sa, pretože sa boja, že niekto nebude ukazovať prstom, boja sa sami seba. A to je naozaj jeden z tých hlavných problémov, ktorým sa musíme venovať, ktoré musíme spoločne riešiť. Je naozaj dobré, že chceme zbierať štatistiky a údaje. Ale ak sa ženy nenaučia hovoriť o násilí, ktorým sú postihnuté, tak nebudeme vedieť, aká je realita, nebudeme poznať tú situáciu. Myslím si, že to je jeden, že to je jeden z základných problémov. Koordinácia rozhodne môže pomôcť, ale nestačí to. Treba robiť veľa práce, je to veľmi ťažká práca. Ďalší bod, ktorý by som chcela spomenúť je, že by sme nemali čakať. Nemali by sme čakať, aby ženy sa stali obeťami násilia. Tak, aby sme potom vysvetľovali, čo vlastne násilie je. Mali by sme informovať mladých ľudí tak, ako je hneď, alebo hneď, ako je len možné. O, niekto hovoril o dievčatách, ale ja som vo svojom profesiálnom živote e, sa stretkala, stre, stretla e, s 11 deťmi ktoré v rámci istej diskusie povedali, že už dva alebo tri roky sú obeťami násilia. A práve preto je dôležité, aby deti boli neustále vzdelávané, aby boli upovedomené o tom, čo je, vzdeláva- čo je násilie, čo je normálne a čo nie je normálne. Pretože páchatelia násilia vždy hovoria, že tým, že to násilie páchajú, sa vlastne správajú normálne. A to je absolútne nesprávne a neakceptovateľné. Takže už od skorého veku v školách musia byť deti, musia byť deti vzdelávané. Čo to je násilie, a zároveň musia byť vzdelávané o tom, že majú právo takéto násilie odmietať. Trvám na tom, pretože podľa môjho názoru je naozaj veľmi dôležité, aby sme o tejto téme hovorili. Nemôžeme čakať, aby, kým sa násilím, násilím stretnú dospelé ženy, až potom ho odmietať. Musíme začať veľmi skoro. No a ešte jedna vec. Všetci si musíme uvedomiť jednu vec. Robíme naozaj veľmi veľa práce tu v parlamente. Veľmi veľa sme dosiahli aj pod vašim predsedníctvom, pani Svensson. Ale musíme mať neustále na pamäti, že napredovanie v oblasti ľudských práv a zároveň aj v oblasti práv žien, rovnako ako aj zlepšenie pozície žien v spoločnosti nie je lineárne. E, sú isté situácie v e, histórii ľudstva, keď ženy boli rešpektované a zároveň mali dôležitú pozíciu v spoločnostiach. Boli tu ale aj obdobia úpadku. A teda tento stav nie je lineárny, tento stav nie je lineárny a nemôžeme nič považovať za trvalé alebo dané. Môžete teda vytvoriť koľko chcete observatórií, ale to, na čom záleží, je to, že musíme mať neustálu a trvalú pozornosť a na to si musíme dať pozor. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne, pani Maureen Charter. A bol to veľmi dobrý záver, že nič nie je, tak povediac, nemenné, všetko je možné zmeniť, ovplyvniť a preto je dôležité, aby sme si boli vedomi toho, že sa nám spoločne môže podariť zmeniť stav veci. Ako ďalší rečník vystúpi pani Gurmaj z Európskeho parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som chcela privítať všetkých účastníkov dnešného podujatia. No, preto všetkých mojich maďarských kolegov. No a ja som tiež pozvala na skupinu návštevníkov. Prišlo 25 osôb z Maďarska. My sa takýmito témami zaoberáme. No je tiež veľmi pekné, že aj pani podpredsednička Janoka je v sále medzi nami. Samozrejme je dôležité, aby, že tento výbor má progresívnu pokrokovú predsedničku, pretože chceme upozorniť na tento jav. Jedná sa o skrytý fenomén, ktorý treba odkryť. No a preto je činnosť tri je veľmi dôležitá, Belgicko, Španielsko a Maďarsko, pretože chcela by som pripomenúť, že premiér eh, Zapatero na pôde Európskeho parlamentu prehlásil, že rovnosť príležitosti a boj proti násilu na ženách sú prioritami španielského predsedníctva. No ja som hrdá, že ako Maďarka budem súčasťou tohto tria. Chcela by som privítať pani Ines Alberti Minulý týždeň sme boli na delegácii v New Yorku no a chcela by som privítať nový orgán OSN. Je tiež dôležité, že sa vyčlenia prostredky, pretože už máme pomaly toho dosť, že stále chýbajú peniaze na činnosť organizácií pre práva žien. Násilie e, proti ženám je čoraz citeľnejším problémom a preto je veľmi dôležité vyčlenovať naň dostatok peňazí. No a kolega Romeva Rueda na to upozorňuje. No, je dôležité vystupovať proti násiliu na ženách a dúfam, že bude prijatá aj smernica, ktorú iniciovalo, alebo ktoré prijatie iniciovalo čo španielské predsedníctvo. Samozrejme, potrebujeme núdzovú linku 116, ale aj iné linky, ktoré budú rovnako jednoducho pochopiteľné môže to byť spojené s linkou 112, pretože to je veľmi vážna záležitosť. Chcela by som povedať, že v Cardiffe bola prijatá, bolo prijaté prehlásenie o násilí na ženách a ja som presvedčená o tom, že to je skutočne veľmi dôležité. To je skutočnosť a je dôležité a dobré, že tu nie sú len ženy, v tejto sále, ale aj muži, pretože mužov potrebujeme ako partnerov v tomto boji a muži musia pochopiť, že zohrávajú dôležitú úlohu. Údaje, ktoré sme si vypočuli, sú skutočne šokantné, že tak veľa žien sa stáva obeťou domáceho násilia a náklady dosahujú miliardové, miliardovú výšku, a ktoré by sa dali použiť niekde inde. A musíme to teda riešiť ja by som chcela citovať moju kolegyňu, eh, ktorá bola osobne postihnutá. Ako je možné, že eh, poslankyňa Európskeho parlamentu eh, bola taká zneužitá, alebo jej práva boli porušené. Ak práva zostanú právami len na papieri, nepomôže nám to. Nuž a mm, plat Ehm, už zmluvy, už rímske zmluvy hovorili, že eh, treba dostávať rovnakú výplatu za rovnakú prácu. Náš výbor musí niečo urobiť. No a pani Redingová sa musí maximálne možné možnej miere zasadiť za to, aby bola verejnosť informovaná. Je dôležité, aby zo súkromného problému sa stala verejná záležitosť. Nesmieme mlčať ďalej Hovorili sme, že dôležité správne hovoriť o tejto téme a že môžeme zmeniť tú mentalitu. My nemôžeme podceňovať úlohu trestného práva. Ja som za to, aby boli zvýšené e, právne postihy a tresty za násilie na ženách. No a čo sa týka tej núzovej linky, tak je dôležité, je dôležité, aby centrály vedeli, na koho sa obrátiť. No a táto otázka sa reguluje v mnohých dokumentoch. Ďakujem pekne španielskému predsedníctvu. No som rada, že aj pani komisárka si to vypočula. Potrebujeme túto smernicu, pretože ak je postihnutá každá štvrtá alebo piatá žena, je to priorita. A ja som si, ja som si istá, že európske inštitúcie budú spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gurmaj. A teraz z Gre- za grécky parlament pani Ciaoci. Nech sa páči. Kyria proedre, kyries kyrie, kalimé. Vážená pani predsednička, dámy a páni, želám vám všetkým príjemný deň. Moja kolegyňa pani Kolia, podpredsednička výboru pre práva žien a zrovnoprávnenie. Ďakujeme, že môžeme sa zúčastniť tejto konferencie. Otázka násilia na ženách je otázkou, otázkou ktorá sa neustále eh, objavuje na programe eh, výboru. Eh, hovorili sme o záveroch správy, no a možno by sme to mohli dodať do zápisnice z tohto zasadnutia. 8. marca minulý týždeň sa v greckom parlamente uskutočnilo dôležité podujatie, na ktorom sa zúčastnili zástupkyne všetkých organizácií pre práva žien z Grécka. V Grécku a, sú otázky zrovnoprávnenia mužov a žien v kompetencii ministerstva spravodlivosti. E, bol vypracovaný národný program na boj proti, na, proti násiliu na ženách, 2010 až 2013. Tento program sa snaží pôsobiť preventívne, chrániť obete a podporovať verejné opatrenia a rozhýbať tak, alebo zmeniť verejnú mienku. Akčný plán prospech žien, ktorý predpokladá aj boj proti násiliu na ženách v celom Grécku. No plánujú sa rôzne opatrenia Najdôležitejšie v súčasti, v súčasti sežema vyzriadená núdzová linka 24-hodinovou ehm, pôsobnosťou. Rovnako sa predpokladá, eh, že sa eh, uskutoční kampáň, eh, rôzne konferencie, reklamné šoty v rozhlase a v televízii budú tiež súčasťou. Okrem toho zriadíme 12 nových poradenských centier, centier v krajinách, alebo v krajine, plus d 12 ubytovní pre ženy, ktoré sa stali obeťami násilia. No a poprvýkrát v Grécku sa realizuje takýto komplexný akčný plán aj s podporou Národného referenčného rámca. No a tento program čoskoro vstúpi do platnosti príslušné ministerstvo môže prispieť k vytvoreniu inštitucionálneho rámca alebo k zlepšeniu inštitucionálneho rámca na boj proti násiliu na ženám. Na ženách. No a trestné právo a tam by sa malo objaviť aj znásilnenie, obchodovanie s ľudskými bytostiami, obchodovanie so ženami. No a pripomínam dohovor Rady Európy proti obchodovaniu so ženami z roku 2005. My sme tiež súčasťou, alebo zúčastňujeme sa um, dočasného výboru Rady Európy pre boj proti násiliu na ženách. No a dôležité je, aby sme bojovali proti všetkým formám násilia. No a ja vám ešte chcem pozdraviť od nášho ministra pána Kacivarasa, a rada by som ešte dodala, že ja z Bruselu odídem s veľmi pozitívnymi skúsenostiami a signálmi. Ja ako sociálna pracovníčka sa každodenne stretávam s prípadmi domáceho násilia. A myslím, že tá odhodlanosť pani komisárky Redingovej jasne poukázala na to, že môžeme, respektíve, že je nádej dúfať a či takéto násilie bude odstránené. Ďakujem pekne a teraz vystúpi za Európsky parlament podprocednička nášho výboru, pani Jaróka. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam všetkých našich hostí. Budem pokračovať po anglicky. Ja som veľmi rada, že sa uskutoční táto konferencia a ďakujem za vaše príspevky. Ak mi dovolíte, tak pripomeniem len jednu vec, o ktorej neustále hovoríme od začiatku krízy v Európe. A totiž, že tie skupiny žien, ktoré sú obeťami viacnásobnej diskriminácie, ktoré sú najzraniteľnejšie, to sú väčšinou staršie ženy, ženy, ktoré práve opustili sirotince, ženy s určitými formami postihnutia. Keď sa k tomu pridajú ešte hospodárske alebo ekonomické problémy, okrem toho ťažkého života, tak máme pocit, a ja to potvrdzujem ako antropologička, ktorá už 15 rokov pracujem s komunitou Rómov, tak mentálny stav rodiny sa natoľko oslabí, že to vytvára úrodnú pôdu pre násilie. Etnografický výskum jasne ukazuje tieto tendencie napríklad v rómskych rodinách. Takže keď bolo prijaté uznesenie Európskeho parlamentu o Rómu, hovorili sme o paternalistických tendenciách a mužskej dominancii, ale len aby sme upozornili Európu na to, čo môže priniesť eh, chudoba, diskriminácia pre mentálny stav rodiny, ako sa menia úlohy mužov a žien a tá depresia, eh, ktorú spôsobuje nezamestnanosť otca v mm, období 15-20 rokov, tak eh, veľmi často máme pocit, že zdroj násilia sa týmito faktormi ešte zdvojnásobnuje. No a my by sme boli veľmi radi, keby v novej cestovnej mape ste nás podporili a aby viacnásobná diskriminácia tam bola viac zdôraznená a aby boli prijaté kroky na boj proti každej forme diskriminácie. A agentúra pre základné práva je dôležitým aktérom v týchto oblastiach ale v jej správe sa o tomto nepíše tak veľa. Pretože niektoré menšiny alebo tak sa stávajú mm, nejakým obetným baránkom alebo obeťou toho, že sa označujú ako najvyšší zdroj, najvyšší zdroj e, násilia. Že nie je to len o rómskej komunite, pretože napríklad v Maďarsku tretina obyvateľstva žije v chudobe, len tretina z nich eh, sú Rómovia. No už zaujímali by nás konkrétne čísla. No a ďalšia vec, keď ho, ste hovorili o minuloročnom eh, opatrení proti mrzačení, mrzačením ženských orgánov. No už tento rok by sme chceli zdôrazniť ďalší problém, ktorý sme už zdôraznili v správe o rómskych ženách, a to je násilná sterilizácia rómskych žien v celej Európe. No a posledné prípady, o ktorých vieme, sú z roku 2004, ale mnohé organizácie pre práva žien poukazujú na to, že tieto postupy sa ešte stále uskutočňujú. No a preto my by sme mm, boli veľmi radi, keby ste nám pomohli. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Jarovka. A ako ďalšia vystúpi pani Blinkevičiute za Európsky parlament. E, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade chcela by som vám poďakovať za to, že ste zorganizovali túto konferenciu a chcem vám poďakovať predovšetkým za možnosť možnosť toho, že sme mohli pozvať aj národných e, poslancov, posl- členov národných parlamentov, aby sa zúčastnili tohoto podujatia. Naozaj musíme spojiť svoje aktivity pri boji proti násiliu. E, sú to politici, národné, ale aj európske inštitúcie, e, organizácie občianského sektora, médiá. My všetci sa musíme spojiť. Ak sa nespojíme, tak v tom prípade zvýťazí násilie a nie my. Pán Karbovský povedal, že štát nie je schopný postarať sa e, o svojich občanov, nedokáže vyriešiť problém násilia. Poznamenal som si, že štát jednoducho nemá právo byť neschopný alebo nekonať v takomto prípade. Aká je pravda? Pravda je jednoducho taká, že všetky vo všetkých členských štátoch sa dejú rôzne veci, rôzne prípady. Chcem sa spýtať, či máme expertov alebo znalcov, ktorí by dokázali identifikovať jednotlivé typy násilia, respektíve jednotlivé e, nuancy v týchto formách násilia. Ale žiaľ, nemáme takýchto expertov, nemáme dosť expertov. A preto sa chcem spýtať, či existuje efektívna ochrana obetí. Nie. Neexistuje. Veľa inštitúcií hovorí, že má nedostatok finančných prostriedkov na tieto ciele alebo na tieto aktivity tí, ktorí sa zapájajú do násilia, tí, ktorí sú, tí, ktorí sú aktívni v oblasti násilia, sú potrestaní? Sú adekvátne potrestaní? Nie vždy. Nie vždy a naozaj by som súhlasila aj s bulharským novinárom, že veľmi často veľmi častokrát e, počujeme o tom, že tento konflikt je v domácnostiach a v domácnostiach sa musí aj vyriešiť. V mojej krajine v mojej krajine sme diskutovali už mnoho rokov o tejto téme. Diskutovali sme o zákone o domácom násilí, ale zlyhali sme pri jeho schválení. A prečo? Z jednoduchého dôvodu. Niektorí politici jednoducho nedokázali pochopiť, čo domáce násilie je a nedokázali pochopiť, že to, že to vôbec je problém. Spoločnosť ako taká bohužiaľ ešte stále toleruje násilie. Keď eh, keď je žena postihnutá násilím a tá oslaví média a hovorí o tom, že už to nedokáže dlhšie znášať, že muž ju terorizuje neustálým spôsobom, čo mám spraviť? A niekto iný vždy povie, prečo sa stiažuje? Pretože jej manžel nemá peniaze a stále zarába, celý tlak je na ňom a ona sa len stiažuje. To jednoducho len znamená, že spoločnosť stále toleruje násilie aj v eh, tomto čase, aj v 21. storočí. A preto naozaj musím súhlasiť s bulharským novinárom v tom, že naozaj častokrát je štát bezmocný z oči voči násiliu. A to znamená, že potrebujeme prijať bezprostredné kroky. Pretože slova už viac nestačia, ako bolo povedané aj predsedom Európskeho parlamentu. Práve preto by som chcela eh, podporiť tých eh, poslancov Európskeho parlamentu, ktorí hovorili, že by sme naozaj mali začať zvažovať eh, smernicu, smernicu o násilí páchanom na ženách a to ešte tento rok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je z Chorvátska, a je to pani Jekovič. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, v mene chorvátskej delegácie by som vám chcela poďakovať za to, že ste nám dali príležitosť zúčastniť sa na tejto diskusii. My všetci súhlasíme s tým, že eliminácia násilia na ženách si vyžaduje politickú vôľu. Myslím si, že jeden z najdôležitejších krokov, ktorý dokáže odzrkadliť existenciu politickej vôle, je vytvorenie dobrej kvalita- kvalitnej legislatívy a legislatívneho rámca. Tento prvý krok sa nám podarilo v Chorvátsku už dosiahnuť. Počas posledných 5 rokov sme prijali niekoľko stratégií, niekoľko zákonov, ktoré boli zamerané napríklad na ochranu pred domácim násilím, národná stratégia pre propagovanie rodovej rovnosti a zároveň zákon o bezplatnej právnej pomoci, národná stratégia e, o boji proti rodinnému násiliu, a praktické procedúry, ktoré sme prijali v prípadoch rodinného násilia Takisto osobitným spôsobom zvažujeme aj implementáciu medzinárodných dohôd a dohovorov, ktoré potom, ako sú ratifikujú, sa stávajú integrálnou súčasťou nášho právneho systému. Ale samozrejme, nestačí, nestačí mať len dobrú legislatívu ktorá eliminuje násilie. Eliminovanie násilia je proces, ktorý si vyžaduje dlhodobé úsilie, dlhodobú snahu eh, zo strany viacerých aktérov a mnohých inštitúcií a to eh, naprieč celým širokým spektrom. Zahrňa to reformu práva, reformu bezpečnostného sektora, eh, ochranu ľudských práv, advokáciu v oblasti práv obetí a zároveň aj aktivity v oblasti verejného zdravia už teraz eh, výrazným spôsobom napredujeme vo všetkých týchto sektoroch, ale zároveň chcem byť úprimná a povedať, že ešte stále nás čaká veľa práce. Okrem e, týchto výrazných zlepšení v legislatívnych oblastiach e, došlo takisto aj k výraznému napredovaniu v oblasti e, zvyšovania verejného povedomia o domácom násilí v Chorvátsku a to je naozaj veľmi dôležitá časť v oblasti prevencie. Chorvátska republika aktívnym spôsobom sa zapája do implementovania kampane Rady Európy, rovnako aj do, do kampane Interparlamentárnej únie ktorá je zameraná na boj proti násiliu páchanom na ženách. Minulý rok Výbor pre rodovú rovnosť chorvátskeho parlamentu zorganizoval okrúhly stôl diskusie pri okrúhlom stole v rámci chorvátskeho e, parlamentu, e, ktoré boli zamerané na problémy, e, ktoré majú obete rodového násilia potom, ako opustia bezpečné domy môžem vám povedať, že záver tohoto okruha stola bol, že je naozaj nevyhnutné, aby sme oveľa väčšiu pozornosť venovali zlepšovaniu e, života a životných podmienok obetí, ktoré opúšťajú tieto, e, tieto e, zachytné centra. Pomáhame im vlastne riešiť problémy bývania, financovanie domácnosti, získavanie zamestnania a napríklad je tu aj špecifické opatrenie, ktoré je zamerané na stimulovanie zamestnávania obetí rodového násilia a to v rámci Národného plánu zamestnanosti Chorvátska Chorvátska ale bohužiaľ kvôli predsudkom, e, ktoré, e, ktoré zahrňajú predovšetkým aj e, zamestnávateľov a nedostatočné prostriedky v národnom rozpočte, tak veľmi málo obetí dostalo zamestnanie vďaka tomuto mechanizmu. No a potom dve, dva dôležité výsledky alebo dve dôležité, dva dôležité úspechy, ktoré sme dosiahli v oblasti implementácie zákona o boja proti radovom násilí. Prvý, prvým výsledkom je prvá, nová kategória násilie, a to je ekonomické násilie, ktoré je pomerne rozšírené pre všetkým nízkopríjmových skupinách. No a potom, e, čo je tiež veľmi dôležité, e, je to, že, e, že vlastne máme nové formy posudzovania e, páchateľov násilia. E, psychosociálne, e, psychosociálne liečenie pre páchateľov takéhoto násilia je už povinné pri, pri vlastne súdnych rozhodnutiach v takýchto prípadoch a prináša to naozaj dobré výsledky. Bez pochyb boj proti násiliu je veľmi dlhý proces, ale čo sa týka Chorvátska, Chorvátsko bude naďalej veľmi silne angažované a bude investovať naše svoje úsilie a svoju energiu v oblasti boja proti násiliu páchanom na ženách. Ďakujem pekne. Tak, Ďakujem pekne, pani Jakovič. A teraz za Európsky parlament vystúpi pani Jiménez Beserel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca moje prvé slova budú pre Vaniu a chcem naozaj s ňou, s ňou vyjadriť solidaritu, pretože ona zastupuje všetky ženy, ktoré sú zneužívané a súcitím s ňou. Chcem poďakovať všetkým organizátorom, všetkým rečníkom, ktorí dnes vystúpili počas dnešného rokovania v tejto dôležitej konferencii, ktorá stavia obete do stredobodu našej diskusie a našich aktivít. Hovorím to práve preto, eh, že obete si musia, si zaslúžia toto dôležité miesto musíme s nimi súcitiť, musíme rozmýšľať nad ich situáciou, musíme sa cítiť do ich, eh, do ich kože, pretože častokrát práve toto im chýba. Musíme bojovať za tieto obete, pretože nie vždy sa nachádzajú v pozícii, že môžu bojovať same za seba, pretože sú unavené, zničené, frustrované a, a najmä neveria už dobrým slovám a žiadnym dobrým uisteniam. Nie som obeť rodového násilia, som obeť terorizmu a veľmi dobre viem, o čom hovorím, pretože častokrát eh, vás, vás spaluje vnútorné utrpenie, ktoré iní nedokážu pochopiť a odkazujem aj na tie iné obete, ktoré sú v Európskom parlamente a samozrejme práve preto chceme prijať novú legislatívu, ktorá bude zameraná na podporu obetí. Čo chceme dosiahnuť týmto novým nástrojom? Mal by to byť efektívny eh, a užitočný nástroj, ktorý by sa mal adoptovať vo všetkých 27 členských krajinách a ktorý by mal eh, byť použitý pre ochranu všetkých všetkých eh, zneužívaných žien a bytých žien a zároveň by mala poskytnúť aj ochranu pre všetkých, ktorí potrebujú ochranu. Mali by sme naozaj byť veľmi pevní, neoblomní vo svojom odhodlaní, tak aby sme tento záväzok dosiahli. A výbor pre práva žien a zároveň aj, pre, eh, aj výbor LIBE v všetkých týchto výboroch chcem vyvinúť maximálne úsilie preto, aby, tí, aby nie tí najzraniteľnejší, eh, aby tí, ktorí potrebujú najakutnejšiu ochranu, mali akutnú a mali akutne poskytnutú ochranu v podobe tohto nového nástroja. Obete sú eh, plné, sú, zneu, sú znechutené tým, že neustále ich niekto zneužíva, nielen v domácnostiach, ale aj v politických prejavoch. A na ich nesmieme zabudnúť. Ja naozaj úprimne súcitím so všetkými tými, ktoré, ktorí trpia. A treba si uvedomiť, že dnešok je veľký deň pre všetky obete, pretože oni prehovoriť nemôžu. Oni hovoriť nemôžu a nemôžu pomenovať to násilie, ktoré je na nich páchané. Oni hlas nemajú. A ja v mene ich všetkých chcem povedať, že my dávame svoj hlas im a budeme hovoriť v ich mene a bojovať za nich. Ďakujem pekne. A ďalší rečník je z portugalského parlamentu. A je to pani Carneiro. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Bez pochyby to, o čom tu dnes diskutujeme, je určité barbarské správanie, ktoré stále existuje ešte v našej spoločnosti. Násilie na ženách je dôkazom nespravodlivej spoločnosti, ktorú, ktorá pretrváva. To, čo tu vidíme, je hrozné porušovanie ľudských práv a týka sa to žien. A nestačí iba o tom hovoriť. Iba hovoriť o tom nestačí. Nezastaví to násilie. Preto by som chcela povedať pár slov o tom, ako naša krajina sa snaží riešiť tento problém. Portugalsko sa pripojilo paneurópskemu dohovoru o boji proti domácemu násiliu, tak ako ostatných 26 členských štátov Európskej únie. A v tej, tomto kontexte sme prijali dôležité opatrenia. Upravili sme náš trestný zákonník a sú tam nové kategórie, ktoré sa týkajú práve násilia na ženách. Máme to tam uvedené ako kategóriu násilia. Potom sme posilnili tresty, ktoré sa týkajú páchateľov takéhoto násilia. Keď hovoríme o násilí, tak sa skutočne zameriavame na obeď. Snažíme sa obete podporovať. Všetky naše analýzy a to, ako my to chápeme, ako definujeme e, celý problém, tu vychádzame z obetí a to je podľa mňa veľmi dôležité. V Portugalsku sme ďalej vypracovali národný plán pre boj proti násiliu, to je ako doplňujúce opatrenie. Násilie sa týka veľkej časti nášho obyvateľstva a my sme teraz posilnili e, počet zariadení, kde nájdú takéto ženy, ktoré trpia násilím, útočisko. Ďalej sme zahájili aj informačné kampane pre policajtov. Potom sú tu školské kampane, snažíme sa informovať mladých ľudí a zameriavať na prevenciu aby títo ľudia zmenili svoje myslenie, aby sa neopakovali tie vzory správne z minulosti. Ďalej sa snažíme aj chrániť obete. Túto oblasť sme výrazne posilnili. Máme zákon, ktorý sme prijali pred rokom a ten sa zameriava na boj proti násiliu na ženách a už vidíme určité výsledky. Spomínali sa podobné výpovede, ale ja by som chcela zdôrazniť, že ochrana je dôležité opatrenie. Viaceré európske štáty zvolili určité prístupy a dôležité je, aby, sa, aby sme komplexne riešili problémy žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Môžem dodať ešte jeden bod, taký všeobecný komentár. A síce, že vo väčšine našich štátov sa zaznamenal rast blahobytu a zlepšenie životných podmienok v našej spoločnosti. Ale vidíme tu určitú asymetriu. A toto vytvára určité podmienky pre rodovú nerovnosť. musím priznať, že som skutočne zmetená, keď vidíme, že máme tu ľudí v Európe, ktorí majú dobrú kvalifikáciu a majú dostatočnú odbornú prípravu a nesnažia sa brániť násiliu. Sú tu ľudia, ktorí sú dobre vzdelaní, ale nesnažia, nesnažia sa zmeniť situáciu. Dôležité je si uvedomiť, že ženy sa emancipujú aj hospodársky. Ale nezameriavame sa dostatočne na potreby žien a sú tu určité témy, ktoré sú tabuizované. Ten prístup v oblasti legislatívy, ktorý sme zvolili, je veľmi komplexný Snažíme sa zadefinovať ten zločin, chrániť obeď a trestať páchateľov. Viacerí rečníci už toto spomínali. Vidíme totiž to, že obete v Európe nie sú dostatočne chránené. Sú to obete násilia, obete nedostatočného uplatňovania politík, ktoré sme prijali. Sú tu mnohé stereotypy, ktoré stále ešte existujú a toto sa týka aj socioekonomickej oblasti. Sú tu aj určité nedostatky v právnom systéme. To znamená, že by som sa chcela pripojiť k tým, ktorí opätovne požadovali lepšiu prípravu polície a pracovníkov justícii, aby lepšie pochopili politický dosah tohoto problému. Je dôležité informovať ľudí v samotných komunitách, aby lepšie chránili obete, ktoré máme v našich komunitách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Wertmann za Európsky parlament, nech sa páči. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Ich bin sehr... Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi spokojná, že konečne sa hovorí o tejto téme, o násiliu na ženách a dievčatách v našej krajine pred 15 rokmi to bolo absolútne tabu. Ak nejaká žena povedala, že ju zbil muž, tak sa jej povedalo, no nie, nie, nie, to predsa nemôže byť pravda. Násilie má mnohé formy, to sme počuli dnes a plne s vami súhlasím, že v každej krajine je to inakšie, ale vieme, že násilie sa deje v mnohých oblastiach, tak v domácnosti, o verejnom živote, ale aj na školách. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby my ako Európsky parlament aby sme mm, apelovali na národné parlamenty, aby dodržiavali tie základné práva a ľudské práva, ktoré sú súčasťou pri charty v našej vla- mojej vlasti existujú centrá na ochranu detí a žien. Je to dobré, sú to veľmi dobré zariadenia, ktoré žiaľ nevidí obyvateľstvo ako nepovažuje za dôležité a možno, že by bolo dobre, keby Európska únia zvolila taký prístup, aby sa podporili takéto útočištia pre ženy a pre deti a dôležité bolo ich prioritovať, aby sa naučili aj naši obyvateľe ich rešpektovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Vertman. A teraz má slovo pani Figueiredo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je žiadna pochybnosť o tom, že to naozaj je veľmi dôležitá debata. A to nie len kvôli príspevkom, ktoré sme si mohli vypočuť zo strany jednotlivých zastúpených krajín, ale aj, eh, ale aj kvôli tomu, akú vysokú dôležitosť má táto téma, ktorú sa zaoberáme E, vieme, že násilie je mimoriadne citlivá a mimoriadne vážna téma. Zahrňa to obchod s ľuďmi napríklad. E, napriek skutočnosti, že žijeme v jednej z najbohatších oblastí sveta, ešte stále vieme, že v Európskej únii približne 500 tisíc žien a sú každoročne obeťami, alebo je 500 tisíc žien každoročne obeťou e, obchodu s ľuďmi, častokrát za účelom prostitúcie alebo nútenej práce. Mnoho z týchto žien pochádza z našich krajín a sú postihnuté e, chudobou, e, nutenou prácou, nedostatkom starostlivosti. A tieto ženy jednoducho upadnú do osídiel rôznych mafiánskych sietí, ktoré fungujú všade v Európe. Tieto mafiánske siete zabezpečujú transport žien z východných krajín s rovnakým účelom, tak aby ich mohli používať ako akýchsi ľudských otrokov. Ale samozrejme zdroje týchto problémov bez ohľadu na to, e, odkiaľ pramenia sú vždy tie isté, je to chudoba, e, sociálna exklúzia a nerovnosť. A to nám ukazuje, že musíme pracovať na niekoľkých Eh, úrovniach. Nestačí mať len observatórium. To je samozrejme veľmi dôležité, ale čo je dôležitejšie, je vytvoriť telefónnu linku a v tomto smere naozaj musíme byť efektívni. Potrebujeme ale zákony, ktoré dokážu eh, zničiť takéto obchodovanie s ľuďmi. Potrebujeme nástroje, ktoré budú efektívne proti mafiánskym štruktúram. A rovnako potrebujeme poskytnúť podporu pre obete. Pre obete takéhoto násilia Potrebujeme pracovať na prevencii násilia. Najdôležitejšie je, aby sme sa pozreli na zdroje takýchto situácií, z čoho pramenia. Ak dokážeme zabezpečiť, že ženy budú mať ekonomickú nezávislosť, tak to je zároveň aj najlepší spôsob, ako bojovať proti takejto sociálnej exklúzii. Domáce násilie existuje v našich členských štátoch. Vieme, že je veľmi veľa obetí domáceho násilia v každej eh, jednej z našich krajín. ale okrem toho, že budeme násilie odsudzovať a že sa budeme snažiť efektívne bojovať proti páchateľom, potrebujeme chrániť aj obete. Potrebujeme zabezpečiť to, že ženy budú môcť naplno využívať svoje práva a tým predovšetkým myslím právo na život v dôstojnosti to zabezpečí, že ženy budú v pozícii, kde budú môcť utiec pred násilím a nebudú e, žiť e, vlastne ako, ako obete konkrétnej situácie, z ktorej sa nedá utiec. Vzdelávanie je veľmi dôležité, ak máme dosiahnuť rovnosť tieto opatrenia e, musíme prijať na úrovni členských štátov a tieto e, si vyžadujú, aby sme e, zaangažovali médiá, jednotlivé organizácie, aktivity štátov alebo rôzne služby, ktoré poskytuje štát, ale je veľmi veľa rôznych iných organizácií, ktoré podporujú ženy a umožňujú im dosiahnuť svoje práva. Takže je naozaj veľa úrovní, na ktorých môžeme pracovať a je to naozaj na politikoch, aby zohrali v tomto smere kľúčovú úlohu dnes takýmto spôsobom prispievame k vizibilite, k väčšej vizibilite tohoto problému a pevne verím, že dokážeme nájsť akési reálne riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Figurejdo. A teraz by som chcela dať slovo Európskej ženskej lobby. Nech sa páči. Euh, euh, euh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. V mene Európskej ženskej lobby by som chcela povedať, ako nás veľmi teší, že sa dnes o tomto probléme hovorí takýmto spôsobom. Že tu dnes hovoríme to, čo my tu vidíme v celej Európe a vidíme aj na celom svete – Toto je názor aj mimovládnej organizácií. My totiž zastupujeme ženské organizácie vo všetkých štátoch EÚ, ako aj v kandidátskych krajinách. Už roky sme poukazovali na to, aké je dôležité, aby sa uznal ten všeobecný charakter mužského násilia na ženách Samozrejme vieme, že toto násilie má rozdielne formy. Hovorili sme tu aj o jednotnom dôvode, ktorý spočíva v nerovnosti medzi mužmi a ženami. Tento fenomén je veľmi rozšírený a dôležité je, aby sa dostal na ďalšiu úroveň. A táto A toto môže byť riešené na dvoch úrovniach. Je to európska úrovňa, úroveň. Tu sme radi, že máme už európsku smernicu a že je tu politika zo strany Európskej únie, únie v tejto súvislosti a že je tu možnosť poskytnúť že nám dostatočnú ochranu a že sa tu zameriavame aj na prevenciu. Ide o to, aby aj muži chápali, že nie je možné páchať násilie a potom je tu ten druhý aspekt, ten sa týka toho, že sme si všimli, že násilie na ženách sa považuje za diskrimináciu, ako aj za porušovanie základných práv. Vieme, že toto je súčasťou medzinárodných dohovorov a zmluv už od Pekingu. Vieme, že tu máme aj dohovor OSN, ktorý, ktorý bojuje proti akejkoľvek forme diskriminácie. Potom no, tu máme aj chartu. Dôležité je veľmi jasne o tom hovoriť a povedať, že je neakceptovateľné, aby fenomén mužského násilia na ženách bol takýto rozšírený. A toto je skutočnosť, ktorú, z ktorej si musia byť vedomí, vedomé členské štáty. A je tu množstvo expertov, ktorí by sa mali týmto zaoberať. Možno, že niektoré naše návrhy nie sú dostatočne viditeľné. Ale musím povedať, že mimovládne organizácie, ktoré sa zoberajú ženskými otázkami, už roky bojujú v tejto oblasti, nemajú žiadne prostriedky, dispozícii, snažia sa pomáhať obetiam násilia. Sú tu určité odborné znalosti a v našej lobistickej skupine už 10 rokov postupujeme tak, že sa obie, opierame o odborné znalosti našich organizácií. Dnes som si všimla, že v rámci diskusí sa objavil nasledovný problém. Čo to bolo skôr, sliepka alebo vajce? To znamená, že máme pomáhať obetiam, alebo najprv musíme získať štatistiky, potom sa rozhodneme. Štatistiky nám poukážu akurát, aký je rozšírený tento problém. A politici v tejto miestnosti potom budú môcť pripraviť lepšie opatrenia, vypracovať lepšie zákony. Preto ja si myslím, že podľa mňa by mali obidve tieto činnosti prebiehať paralelne. Som veľmi vďačná, že tu máme túto iniciatívu a boli tu veľmi zaujímavé názory, bez ohľadu na to, či hovorili politici alebo zastupcovia ženských organizácií alebo ľudskoprávnych organizácií. Ďakujem pekne. A teraz pani Angela Boso, ktorá je zo Švédska a ona je predsednička organizácie, ktorá pomáha ženám. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Cítim sa byť skutočne poctená, že môžem hovoriť pred takýmto zhromaždením. A musím sa poďakovať Eva Brit, že som sa mohla prísť. Ja som sem prišla, aby som skutočne ocenila pani Eva Brit Svensson. Ona dostala roku 2007 cenu, ktorú my každoročne udelujeme. A ja som prišla preto, aby som túto cenu odovzdala. Ja teda zastupujem e, našu organizáciu, ktorej pôsobím od začiatku, teda približne 30 rokov. V tej dobe bola situácia iná, nemali sme žiadnu legislatívu. A musím povedať, že ak by neexistovala naša organizácia, mnohé iné, neboli by sme tu dnes. Tu musím povedať, že sú tu mnohé vlády v Európe, ktoré skutočne veľmi intenzívne pracujú a dosiahli veľmi veľa. A vidím, že naše spoločné úsilie viedlo k cieľu. E, švedskí poslanci boli veľmi vnímaví voči tomu, čo sme im hovorili a spoločne sa nám podarilo vypracovať legislatívu vo Švédsku, na ktoré sme skutočne veľmi hrdí. Spomínali sa tu napríklad prísnejšie tresty. Myslím si, že to nie je taký hlavný problém. Problém vo Švedsku skôr spočíva v tom, že je nevyhnutné implement, dohľadať viac na implementáciu. To znamená, že máme legislatívu, ktorá môže byť najlepšia na svete, ale rozhodujúca je implementácia. Potom by som chcela povedať, že sme začali skutočne intenzívne pracovať so staršími ženami, ktoré sú obeťou násilia doma, v domácnosti, ale aj napríklad v domovoch dôchodcov. To znamená, že my sa snažíme pracovať aj s rozličnými inštitúciami alebo aj sociálnymi zariadeniami. Ja mm, pevne verím, že sa podarí implementovať aj v iných štátoch takú legislatívu, ktorú máme my. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Toto už bol posledný diskusný príspevok zo strany účastníkov. A teraz by som chcela dať slovo našim rečníkom, Chcem sa ich spýtať, či majú nejaké komentáre na záver. Mám pocit, že pani Alberdy by chcela vystúpiť. To znamená, že najprv dám slovo pani Alberdy. Nech sa páči, máte slovo. Ako sme mohli vidieť dnes do poludnia, existujú tu reálne obavy a zároveň reálne ciele, pre ktorými stojíme. A síce bojovať proti násiliu, ktoré je páchané na ženách. A o všetkých vystúpeniach sa otvárali otázky bojovať proti násiliu, chrániť ženy a dievčatá a zároveň poskytovať pomoc obetiam a potrestať tých, ktorí sú odpovední za toto násilie. Akým si spôsobom v týchto prácach, v týchto aktivitách, ktoré sa e, vlastne na rôznej úrovni realizujú na, na rôznych úrovniach v jednotlivých krajinách, je tu istá, je tu istá výmena skúseností, je tu istá snaha sa spoločne si pomáhať a spoločne bojovať. V tomto duchu by som veľmi rada ukončil toto stretnutie tým, že pripomeniem to, že na úrovni Organizácie spojených národov pracujeme práve v tomto duchu, pracujeme práve e, s týmito intenciami e, pri boji proti rodovo podmienenému násiliu a potrebujem podporu Európy sú tu dve veľmi dôležité iniciatívy, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré prijala organizácia spôsobov na Organizácia Spojených národov na, národnej, na, na, celonárod, na celosvetovej úrovni. Pardon. V jednej oblasti je to kampaň pre boj proti zrodovým násilím, ktorú spustil generálny tajomník a potom je to kampaň, ktorú spustil UNIFEM a UNIFEM platí Ehm, veľmi intenzívne alebo pracuje veľmi intenzívne na iniciatívach ehm, zvyšovania povedomia o rodovo podmenenom násilí a nerovnostiach medzi mužmi a ženami. No a práve tu musíme zlúčiť svoje aktivity a svoje, ehm, svoje úsilie. Musíme túto kampaň efektívnejšie dostať do povedomia a zároveň potrebujeme vyššiu mieru dôležitosti pripisovať tomu, že čím viac únií, čím viac organizácií, čím viac NGOčiek, malých organizácií, lokálnych centier a univerzitných stredísk sa spojí do tejto kampane, tým lepšie budeme môcť pracovať na zmene mentality a tým lepšie budeme pôsobiť v oblasti skutočného e, vykorenenia tohoto fenoménu a tohoto problému. Ďalšia vec, ktorú chcem počerknúť, je to, e, a to už som spomínala vo svojom vystúpení, je to konkrétny fond, podporný fond, e, ktorý je zameraný na podporu takýchto aktivít. Tento fond, ktorý funguje v rámci OSN, potrebuje hospodárske prostriedky. V Európe sú krajiny, alebo v Európe sú krajiny, ktoré sú tými najšedrejšími eh, podporovateľmi eh, v oblasti eh, rozvojovej pomoci. A práve preto chcem podporiť vašu pomoc podporiť, požiadať vás o vašu pomoc, aby ste ovplyvnili vaše vlády tu v Európskej únii tak, aby venovali vyššie prostriedky, väčšie prostriedky tomuto podpornému fondu, ktorý je zameraný na podporu konkrétnych programov, konkrétnych programov, e, ktoré majú za cieľ bojovať proti násiliu a proti zneužívaniu všade vo svete. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Alberdy. A ešte spomeniem pár komentárov. Chcela by som povedať, že nemáme veľa času k dispozícii, ale ešte dáme slovo pánovi Karbovskému na krátky komentár. Nejakú zdále tu e, prosa... Ešte padla tu otázka o príčinách násilia proti ženám, a ja by som dodal ešte aj proti de- deťom, a vo všeobecnosti násilie, e, Nuž, e, Odpoveď je jednoduchá. E, ľudia sa správajú násilnícky, lebo môžu. No a pretože štát nezasahuje, e, ak niekto sa správa neludsky. A štát sa musí postarať, aby jeho občania sa správili aj ľudsky. Európa nie je dostatočne odvážna v boji proti násiliu v rámci kultúrach, v etnických tradíciách. No a tomu, čo sa hovorí kultúra. Niečo sa zmení, niečo sa musí zmeniť, niektoré tradície, no a Európa musí nájsť odvahu zmeniť vec, zmeniť situáciu. No a ja by som ešte rád na záver povedal, že ja by som bol veľmi nerád, ak by sa ženy z mojej krajiny uh, stiahovali do iných krajín uh, za bezpečnejším, lepším životom, a kvôli tomu, že tam nie je násilie, ktorého sa tak boja. A to budú prví politickí imigranti, ak sa to umožní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A ešte záverečný komentár od pána Mortena Šeruma. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Tri krátke komentáre. Poprvé bude sa týka toho, čo povedala pani Kači, čo sa týka tých údajov a toho, čo je za tými údajmi. Dôležité je, že toto sme robili v rámci nášho prieskumu. My sme venovali hodinu každému z tých 25 ľudí, ktorí boli členmi rozličných menšín. Máme tu množstvo informácií, ktoré sme takto získali. To, čo by sme chceli spraviť v rámci tej následnej štúdie, ktorá sa týka rodovo motivovaného násilia, je, že bude tam 27 tisíc žien, budeme sa ich pýtať na ich skúsenosti s násilím, či to hlásili, ak nie, prečo. A e, takto zistíme, aká je celá tá právna oblasť, budeme hodnotiť vzdelanie, etnický pôvod, zapojenie do pracovného života a tak ďalej. Takže budeme tu mať určité e, indikátory hodnoty, ktoré sme doteraz nemali. A to je práve to, čo chceme spraviť. A toto bude veľmi dôležité pre EÚ. Samozrejme, budeme úzko spolupracovať aj s Inštitútom pre rodovú rovnosť, ktorý práve začína svoju činnosť vo Vilniuse. Potom ďalšia vec, ktorá povedala pani Thompson aj pani Jarovka, kde hovorili o ženách, ktoré sú viacnásobne e, diskriminované. Je tu diskriminácia na základe etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, veku, potom je tu ešte aj mentálne postihnutie a tak ďalej. Je tu množstvo parametrov. Budúci mesiac zverejníme štúdiu a výsledky štúdie, kde ide prepojenie etnického pôvodu a rodu a takto budeme hodnotiť nú diskrimináciu. Chcel by som ešte na záver povedať, aký je dôležitý štokholmský program. Štokholmský program vytvoril nový prístup, ktorý sa zameriava na obete. V minulosti sme sa zameriavali na obete, aby sme našli zločinca ale mali sme sa zameriavali na ochranu obetí, na ich vlastné práva ako obete, ako osoby, ktorá trpí a ktoré jej ľudské práva sú porušované. To znamená, že je nutné zmeniť tento prístup, je nutné sa viac zamerať na, na mechanizmy, ktoré pomôžu obetiam a naša agentúra sa bude na vyšších rokoch týmto zaoberať. Ďakujem pekne ešte raz, že ste nás sem pozvali za túto iniciatívu. Získali sme tu mnoho inšpirácií, poznačili sme si mnohé komentáre, tak zo strany zastupcov Európskeho parlamentu ako národných parlamentov. Potom ešte dôležitá vec, aby sme pozbierali príklady dobrej praxe aby sme iba nehovorili o, o tej mizérii v súvislosti s týmto veľkým problémom, aby sme hľadali cestu von. A možno ako referenčná hodnota je Švédsko a podľa toho sa môžeme merať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne našim rečníkom. Ďakujem pekne aj účastníkom, či už ide o zástupcov národných parlamentov alebo zástupcov Európskeho parlamentu alebo mimovládnych organizácií. Na záver by som chcela povedať, že si myslím, že potom, ako sme si vypočuli všetky tieto príspevky, myslím si, že môžeme skonštatovať, že sa môžeme dnes poďakovať ženským organizáciám v Európe, ktoré pracovali na tom, aby chránili životy žien aby chránili tie ženy, ktoré ich život je ohrozovaný. Vy máte určité skúsenosti, máte poznatky, toto všetko viedlo k tomu, aby členské štáty, vlády a politici sa začali konečne zaoberať touto otázkou, aby dostali prioritu v rámci aktivít. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí svojím spôsobom a svojou činnosťou prispeli k tomu, že dnes sme mohli mať na programe túto otázku. A my budeme rozhodne pracovať, we can stop it a we will stop it. Ďakujem pekne všetkým za dnešnú konferenciu. Chcela by som ešte pripomenúť, že sa uskutoční recepcia pre poslancov národných parlamentov, ako aj Európskeho parlamentu, bude to na druhom poschodí. To znamená, že o jedno poschodie nižšie, ako sa nachádzame teraz. Ste srdečne vítaní a môžeme pokračovať vo výmene informácií a myšlien, ktoré sa týkajú tejto zaujímavej témy. Ešte sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto podujatiu, ktorí pomohli organizácii dnešného dňa. Ďakujem pekne našim tlmočníkom, ktorí opätovne vykonali výbornú prácu. Ďakujem pekne všetkým. And Mrs. Alberti, see you for the press conference. Yes.